<clears throat> Ďakujem. Začneme schôdzu, milí kolegovia. Téma je blízka môjmu srdcu. Týka sa široko rozšíreného fenoménu detskej práce viac ako 150 miliónov detí od 5 do 17 rokov pracuje, aby prežili. Polnohospodárstvo je najširší alebo najväčší zamestnávateľ Čiže um, ehm, ponúka polnohospodárských produktov, uh, kaká a kávy. 2,1 milióna detí pracujú na týchto, eh, v týchto sieťach. Ghana 60 celkovej svetovej produkcie. Eh, producenti kávy a čaju v Latinskej Amerike, Ázii a inde tiež čelia tieto strašné situácie a legislatíva existuje, žiaľ. Nie je tu dodatočný dopad na odstranenie detskej práce z našej planéty. Je nemysliteľné, aby v 21. storočí milióny detí nemali vzdelanie, základné vzdelanie, opateru, ochranu. Len preto, že musia pracovať a starať sa o živobytie, podporovať svoje rodiny. My, Európania, máme osobitú zodpovednosť. Európska únia je jedným z najväčších dovozcov kaká, kávy a 39 a skoro 30 celkovej spotreby týchto komodít je v EÚ, preto je tu veľká úloha, ktorú musíme zohrať v boji proti detskej práci na v produkcii kávy a kaká. Mnohé nástroje a štandardy, ktoré boli vytvorené v našich politikách s tretími krajinami. Počas prvého panela sa budeme snažiť odhadnúť, ako efektívna Európska únia je, čo by sa dalo zlepšiť. Predtým, ako prejdeme k prvému panelu, by som chcel privítať jeho excelenciu pána Abudosa, veľvyslanec pobrežia Slonoviny Dobrý deň, pán veľvyslanec. Všetko v poriadku na pobreží Slonoviny. A bol som hlavným pozorovateľom vo, vo vašej krajine a veľmi, veľmi dávno. A tiež mi dovolte, aby som privítal pána Sandy Balanše, riaditeľa UNICEFu Brusel. Dobrý deň vystúpi počas diskusie. Tiež vítam pána Antonia Fontent, ktorý je výkonným riaditeľom Voice Network. Dobrý deň, vítajte. Chcem poďakovať zástupcom misií v Peru a Ekvadore. Sú tu medzi nami. Áno, dobrý deň. Kolumbia. Teraz dám slovo mojej kolegyni Linde, Linde McEwen, ktorá je predsedkyňou výboru pre rozvoj aby predstavila druhú tému počas tohto výpočutia a síce ničenie dažďových pralesov. Ďakujem, Kristian. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za podvýboru e, pre ľudské práva za to, že organizuje túto diskusiu. Ja som samozrejme si vedoma toho, že veľmi veľa verejnosti má záujem o túto diskusiu. Viem to samozrejme z pošty, ktorú dostávame my ako Európania, ako hlavní <laughs> spotrebitelia kávy a čokolády, kaká. My skutočne sme zodpovední za tieto veci a preto ma veľmi trápi e, práca e, detí. A samozrejme, že ma zaujíma aj ten druhý panel, to znamená e, environmentálny dopad v nadväznosti na odlesňovanie. To je záležitosť, ktorú sme prijali pred niekoľkými týždňami a bola to správa pani Hautela, ktorá bude celkom určite hovoriť o transparentnom a zodpovednom manažmente, riadení e, našej prírody, to znamená našich lesov. A toto je záležitosť, ktorou sa budeme zaoberať e, v rámci druhého panelu. A samozrejme, že chápem, že e, verejnosť sa o tieto veci zaujímáva, pokiaľ ide o takéto reťazce dodávateľov a hlavne pokiaľ ide o kakao, pretože toto sú veci, kto, o ktoré sme sa snažili, ale nie veľmi úspešne a veľmi sa teším na to, že budem počuť od mojich kolegov, vrátane Davida Martina, ktorý má veľmi veľa skúseností e, s takýmito dodávateľskými reťazcami a s tým, ako by sme ich mohli spraviť udržateľnými. Na budúci týždeň budeme mať konferenciu e, OSN v New Yorku o udržateľných e, cieľoch a myšlienkou e, toho, o čom sa bude hovoriť v New Yorku, kde je zaviazať sa k tomu, aby každý jeden vodca naozaj sa snažil urobiť udržateľnou našou planetou. Je to planéta, ktorú všetci zdieľame a preto potrebujeme mať naozaj udržateľné e, dodávateľské reťazce a preto sa veľmi teším na túto diskusiu dnes po poludní a na všetky príspevky zo strany mojich kolegov. Takže dávam ti naspäť slovo, Kristian. Takže predtým, ako začneme, si pozrieme jedno video. Je to posolstvo Nobelovej ceny. Kailash Satyarthi. Je to posolstvo, ktoré bolo zaznamenané pred pár hodinami. <clears throat> Takže najskôr si vypočujeme toto posolstvo od niekoho, ktorý sa veľmi angažuje v boji za detské práva. Milí priatelia, new policy for the protection of children. vám k tejto novej politike na ochranu detí, ktoré nevy, ktorá nevynecháva žiadne dieťa bokom. Vaša nová iniciatíva pre spravodlivosť, ktorá bude priateľská k deťom, je tiež chválihodná. Ale, milí priatelia, musíme sa zamyslieť, že tento svet ktorý tak veľmi napreduje v technológii, v hospodárskom raste, v rozvoji trhoch, v produkcii, vo všetkom, ako si môžeme dovoliť mať 152 miliónov detí, detských robotníkov a polovica od, z nich sú obete najhorších fóriem detskej práce, vrátane otroctva. Dnes hovoríme o <clears throat> kakao a kávy kave. Nemôžeme myslieť na nejakú oslavu alebo nejakú udalosť, lebo ani u nás doma si nemáme predstaviť život bez kávy či čokolády. Pripomínam, spomínam si, ako som cestoval do vzdialenej oblasti pobrežia Slonoviny. Stretol som sa so skupinou detí, Všetky mali zranenia na svojich telách. Všetko to boli tínejdžery, 10, 12 rokov staré deti. Takže len zo zvedavosti som sa opýtal, milé deti, máte radi čokoládu? Pretože všetky tieto deti pracovali na kakaových plantážách. Práve sa vrátili spolu a mali tieto jazvy. Tak som sa ich opýtal, e, máte radi čokoládu? Pozreli sa na seba a potom jedno z nich odpovedalo, čo je to čokoláda? Snažil sa vysvetliť, že toto je, sú sladkosti, že sú veľmi dobré, ale oni sa mi len smiali, pretože oni nikdy nepočuli ani nevideli čokoládu. Ako môžeme dovoliť, aby toto pokračovalo? Nehovoríme o jednom či desiatich deťoch, hovoríme o stovkách, tisícoch e, deťoch v týchto dvoch sektoroch. Milí priatelia, konkrétne kroky musia byť urobené a to naliehavo. Toto sú naše deti. Musíme sa snažiť rozhodnúť sa či naozaj dosť investujeme do ich vzdelania, či budujeme prostriedky v týchto krajinách, kapacity na to, aby sme im pomohli v presadzovaní zákonov proti detskej práci. Možno, že to ho nerobíme dosť. Koľko snahy vynakladáme, aby všetci hráči, agentúry eh, pracovali na holistickej politike, <clears throat> Politiky sú roztrieštené, nemáme tu pocit naliehavosti. To nie je priateľné. Musíme pracovať smerom k holistickejšej politike e, so silnejším rozpočtom v Európskej únii a tiež v bilaterálnom financovaní vzdelávania, presadzovania zákonov a tak ďalej. Musíme veriť že ak bude pokračovať detská práca, tak bude pokračovať aj negramotnosť. Sme zodpovední <clears throat> nielen za popieranie ľudských práv, ale aj vzdelania a aj popierania spravodlivosti a budúcnosti. Detská práca je najväčšia prekažka vzdelávania vo svete, kde znalosti, hospodárstvo, ekonomika diktuje všetko. Znalostná ekonomika <clears throat> vedená informáciami. A preto každé dieťa musí ísť do školy. Musíme úzko spolupracovať so všetkými komunitami, s občianskými spoločnosťami, organizáciami, inštitúciami, vládami, s korporátnym sektorom a zabezpečiť, aby deti boli na prvom mieste vo všetkých našich krokoch. Som si istý, že Európska únia má túto silu. Mám skúsenosť zo spolupráce s Európskou úniou v posledných e, rokoch a toto je čas, toto je to miesto. Prosím, rozhodnite pre naše deti. Prídite so silnou politickou vôľou a presadte rozhodnutia, ktoré dnes robíme. Môžeme čakať, môžete čakať, ale deti nemôžu čakať. Potrebujú vás teraz, milí priatelia, potrebujú vás teraz. Okay, the message... V poriadku, posolstvo bolo veľmi jasné. Speakers. Teraz dám slovo každému z našich hostí, 10 minút každý. Takže teraz dovolte mi predstaviť rečníkov. Prvý rečník bude pán Anža Boa a korešpondent Reuters pre e, západnú a centrálnu Afriku. Je tu tiež príspevok pána Blanka, projektového koordinátora Medzinárodnej organizácie práce, základné princípy a práva v oblasti práce a e, a tretí rečník bude, bude pán Nick Vederil, výkonný riaditeľ e, Medzinárodnej iniciatívy pre kakao. A štvrtý rečník, pán Remko Val, expert Európskej komisii, generaliteľ pre eh, obchod eh, s africkými krajinami a krajinami Tichomoriami, Tichomorím. Takže najskôr poprosím pána Anža Aboa, aby sa ujala slova na 10 minút. Nech sa páči, ďakujem, že ste prišli. <clears throat> Pán predseda výboru druhá. Thank you. Madame la présidente du comité de développement. Pani predsednička výboru DV, vážení členovia parlamentu, dámy a páni, predtým, ako začnem, chcem vám poďakovať za toto pozvanie, aby som sa zúčastnil vašich diskusí a dúfam, že tieto diskusie pomôžu nájsť efektívne riešenie e, smerom k právam detí, ktoré ochránia naše lesy a mm, a ochraniť biodiverzitu. Fenomén detskej práce sa netýka len <clears throat> pobrežia Slonoviny, ale všetkých afrických krajín napriek snahe od roku 2005, kde sme začali riešiť túto situáciu. V roku 2005 až 2016 som urobil asi desiatku dokumentov a v teréne či už v Burkine Faso, Mali alebo na pobreží slonovanie je konštatovanie rovnaké. Deti od 7 do 13 rokov pracujú na kakaových plantážach, aby produkovali kakaové bôdy a výsledkom toho je čokoláda, ktoré vy a ja konzumujeme každý deň. Tieto deti pracujú na plantážach, pretože nemajú inú možnosť, pretože sú chudobné <clears throat> a ich rodičia tiež. V roku 2009 podľa BBC Channel 4. Som bol v Burkine v jednej dedine na severe krajiny a, a vydával som sa za plantážnika. a ja som povedal svojmu sprievodcovi, že som hľadal deti mladšie ako 14 rokov a vôbec nebolo problém nájsť 150 takýchto detí a cena bola 229 eur. Za toto som mohol zamestnať deti na jeden rok beď, bez ďalších nákladov. Táto skúsenosť ma šokovala, pretože aj ja mám deti. Tak ako vy, vážení poslanci, toto, čo som zažil pred desiatimi rokmi, či sa to vyvíja pozitívne, došlo k zmenám, deti v Burkine alebo v Mali, ktorí pracujú na plantážach, prestali pracovať na týchto kakových plantážach eh, v, na pobreží Slonoviny? Nie. Nie, pretože napriek všetkej snahe <clears throat> a tisíce tón kaká sa kupujú na rozličných burzách ešte stále sú tisíce detí pod 13 rokov, ktoré pracujú na kakových plantážach na pobreží Slonoviny a inde, pretože snaha tohto sektora sa nezmiernila, nezmenila. Môžete si položiť otázky, prečo táto snaha um, nezastaví túto snahu, ktorá sa týka desiatok tisíc afrických detí. Moja odpoveď na túto otázka, bez toho, že by som chcel obviňovať čokoládový priemysel, je tá, že odpoveď nebola dobrá. <clears throat> Ani reakcie neboli dobré. Od roku 2008 čokoládový priemysel uh, sa rozhodol, že implementácie programu certifikácie Fairtrade napríklad spravodlivý obchod e, by mohol vyriešiť tento problém, ktorý podľa nich je len kultúrny a sociálny v našich krajinách, pretože my sme zvyknutí pracovať s rodičmi na poliach. Projekty mali viesť k tomu, aby plantažníci produkovali viac a lepšie. E, bolo tu vynaložených veľa prostriedkov v niektorých eh, oblastiach to bolo veľmi úspešné. Program certifikácie udržateľnosti eh, viedol k tomu, že od 1,2 milióna tón sa prešlo na produkciu 2 miliónov tón v roku 2017. 300, tisíc, 300 miliónov tón E, tejto komunity bolo vyprodukovaný a došlo k 40-percentnému poklesu ceny. Tým, že sme tlačili farmárov, aby produkovali viac, e, priemysel nevyriešil tento problém detskej práce. Naopak, plantážnici sú ešte chudobnejší a cena kakaových bobov e, sa drasticky znížila. V roku 2016 stala 700 frankov. Táto situácia ešte zhoršila problém detskej práce, lebo plantážníci používajú detskú pracovnú silu. Lebo je lacná, lacnejšia. <clears throat> Dospelý e, stojí plantážníka 155 eur e, mesačne a 209 eur dieťa. Čiže za túto cenu e, je po nich stále dopyt. V roku 2011 a 2012 som e, strávil dva mesiace s Robinom Romanom, dnes e, už zomrel. Jeho <clears throat> rodina vyprodukovala dokument Shady Chocolate, kde chceli ukázať snahu výrobcov čokolády v rámci ICI my sme prešli juho-západ pobrežia Slonoviny, kde sa produkujú dve tretiny čokolády. Áno, pomalšie troška poprosíme rečníka. Čiže v roku 2012 som dva mesiace strávil s Robinom Románom, dnes už zomrel a vyprodukovali sme dokument Shady Chocolate, kde sme chceli ukázať reakciu plantažníkov, e, ktorí sú, boli združení v rámci ICI. Prešli sme juho, západ a východ e, pobrežia Slonoviny, kde sa produkujú dve tretiny e, čokolády a zistili sme, že financovanie priemyslu určitých projektov boli tu dary desiatich tisícov dolárov E, vybudovali sa za to tri školské triedy, e, tam, kde boli potrebných šesť. E, producenti KK financovali tieto školy 26 tisíc eur až do 30 tisíc eur. Priemysel uh, uh, 0,6 centov sú dotácie do tohto priemyslu, kde je v oblasti, kde je 2,5 milióna takýchto producentov. Dámy a páni, ak deti pracujú na kokových plantážach, tak je to preto, že ich rodičia sú veľmi chudobní a kakový priemysel má stále vyššie zisky. Prepad cien kaká vo svete bol značný a iba 3% sa týka napríklad Gany, kde 3 milióny ľudí produkujú kaká a 8 miliónov ľudí žije z tohto sektora. Z celkových, celkového počtu obyvateľov 20 miliónov. Dámy a páni, <clears throat> moja skromná skúsenosť je jasná. Kakaový priemysel masívne investoval v posledných desiatich rokoch e, do projektov v teréne, aby sa mediálne um, um, pokryl tento problém, pretože deti naďalej pracujú v tých najhorších možných podmienkach. Každý raz, keď vy, ja alebo naše deti si dať tabulku čokolády, tak vlastne e, jeme pod týchto úbohých detí, ktorí produkujú kakaové bôby, ktoré nám spôsobujú taký požitok. Na záver by som chcel povedať, že na pobreží Slonoviny 500 tisíc tón kakových bobov sa e, produkuje v rámci týchto chránených programov. A tieto bôby sú produkované v národných parkov v juho, na juho, východe a, e, a západe krajiny. E, týka sa to rôznych programov a tieto programy udržateľnosti majú chrániť e, prírodu. Bolo by zaujímavé požiadať producentov, či by mohli garantovať takúto kvalitu na pobreží Slonoviny alebo v Gane. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pána Boa. A teraz dám slovo stále na 10 minút pánovi Federikovi Blankovi. Ďakujem vám za pozvanie. Globálna komunita sa zaviazala k tomu, že zlikviduje takúto detskú prácu do roku 2020 vrátanie samozrejme e, cieľov udržateľného rozvoja. Je to obrovská výzva. 152 miliónov detí ešte stále pracuje, približne 72 pokračuje ako potom e, pracovníci neskôr. Okrem toho 70 miliónov je e, v tzv. nebezpečnej práce, ktorá ovplyvňuje samozrejme ich zdravie. E, tieto výzvy sú obrovské, ale e, vyzerá to tak, že sme sa začali hýbať správnym smerom. 94 miliónov detí sme stiahli z tohto trhu napriek týmto pozitívnym trendom. Sú samozrejme oblasti, ktoré treba kriticky zhodnotiť. Od roku 2012 do roku 2016 sa veľmi podstatne znížil tento pokrok. A ak to, tento trend bude pokračovať, tak do roku 2020 e, sa nám to nepodarí dosiahnuť medzi tými najmladšími e, deťmi bol najväčší pokles od 5 do 11 rokov. E, okrem toho v Afrike stále rastie a počet takýchto detí, ktorí e, repracujú. Subsaharská Afrika nie len, že má veľ, najväčšie percento, ale aj v absolútnych číslach je to najväčší počet detí. Keď sa uh, zameriame na krajiny, ktoré uh, vyrábajú alebo dorábajú, pestujú kakao, hlavne ide v podstate o probrežie slonoviny, a samozrejme, že musí to byť e, za podpory Medzinárodnej organizácie práce. Snažíme sa e, podporovať nový prieskum, ktorý sa robí e, na pobreží Sloroviny a v súčasnosti podporujeme aj úselie univerzity v Chicagu, ktorá robí výskum v nadväznosti na Ganu, na pobrežie Slonoviny, v rokoch 2018 až 2019. Toto sú prieskumy, ktoré nám poskytnú tie naj... prehľad o tých posledných trendoch. Samozrejme, že zamestnávanie detí od roku 2000 sme to sledovali a snažili sme sa znížiť e, počet týchto detí. Medzinárodná organizácia práce sa koncentrovala na tri stratégie – Potrebné je spraviť akčné kroky, potrebné je samozrejme e, naozaj presadzovať tieto akčné kroky. Všetky takéto formy e, detskej práce je potrebné e, zakázať, pretože iným spôsobom v podstate sa nám deti budú presúvať len z jedného typu práce na iný typ práce. Toto je veľmi dôležité, pokiaľ ide o štatistiku a pokiaľ ide o odvetvie e, pestovania kaká, to samozrejme predstavuje len jednu časť tohto problému. Samozrejme, že je potrebné e, podporovať e, Medzinárodnú organizáciu práce. MOP musí naozaj robiť veľmi veľa toho spolu, v spolupráci so spoločenskými koaktérmi potrebné je presadzovať patričnú politiku a naozaj, e, naozaj e, sa zasadzovať za infraštruktúru, ktorá nám pomôže toto celé e, zrealizovať. Pokiaľ ide o legislatívu, MOP veľmi úspešne podporoval hlavne dohovor 38 a 122 mimoriadne dôležité. Tá úloha dohľadného mechanizmu ide vlastne o výbor expertov, ktorý príjma isté odporúčania. Na pobreží Slonoviny tie, toto úsilie viedlo k tomu, že isté typy práce sa zakázali a tým pádom ju nemôžu vykonávať deti, ktoré majú menej ako 18 rokov. Samozrejme, že tam ide aj o rôzne opatrenia, ktoré boli prijaté v nadväznosti na zabraňovanie e, v obchodovaní s deťmi v Kane e, sa tiež presaduje takýto rámec. Medzinárodná organizácia práce sa prirodzene snaží o sociálnu ochranu, o vzdelávanie týchto detí a tak ďalej. Aktívne podporuje národné akčné plány boja proti e, zamestnávaniu detí a samozrejme a presadzuje konkrétne opatrenia. Na pobreží Slonoviny e, podporuje vládu a e, ďalších aktérov, pretože je potrebné, aby v podstate e, aj pre deti, ktoré už majú vlastne, ktoré vlastne už dospeli, je potrebné zlepšovať tieto pracovné podmienky, pretože sú príšerné. Samozrejme, že e, e, existujú isté tradičné hranice, v ktorých sa toto pohybuje. Samozrejme, že národné a regionálne e, inštitúcie a platformy by sa potrebovali lepšie skoordinovať. Napríklad na pobreží Slonoviny vláda vytvorila medziministerský výbor v nadväznosti na obchodovanie, boj proti obchodovaniu s deťmi a boj proti detskej práci. Samozrejme, že ide o to, aby sa do toho zapojila aj e, občianská spoločnosť a aby sa angažovali za tieto otázky. V Gáne Národný akčný plán sa začal tiež presadzovať na regionálnej úrovni s podporou Medzinárodnej organizácie práce sa snažia presadzovať e, akčný plán proti obchodovaniu s ľuďmi, proti otroctvu a tak ďalej. Samozrejme, že úlohou Medzinárodnej organizácie práce je aj um, uľahčovať, facilitovať istú spoluprácu a, a zdieľanie skúseností, pokiaľ ide o latinsko-americké krajiny. Ide o podporu zbierania e, dôkazov v nadväznosti na prácu detí. A samozrejme uvedomiť si e, je potrebné, aké sú charakteristické črty tejto detskej práce a analyzovať patričný dopad tejto práce na zdravie detí, vzdelávanie detí a tak ďalej. Samozrejme, že je potrebné zamerať sa na cieľené záležitosti. Ďalšou vecou je strategická Um, implementácia istých akčných modelov. A samozrejme, že ide o uh, realizáciu tzv. integrovaného princípu. Hlavne pokiaľ ide o detskú prácu v oblasti pestovania kaká v danom geografickom regióne. Samozrejme, že sú tam odlišnosti ale dovolte mi, aby som tie najdôležitejšie veci počiarkol. Je potrebné, potrebné podporovať komunity e, a snažiť sa o to, aby sa tieto komunity začali organizovať, aby sa na, naformulovali isté akčné plány a aby bolo zabezpečené financovanie implementácie tej, týchto plánov. Ďalej je tu možnosť zorganizovať sa. Toto je veľmi dôležité pokiaľ ide o malých e, farmárov, ktorí nezávisle e, fungujú. Samozrejme, že je potrebné e, sa snažiť presvedčiť týchto malých pestovateľov, aby pristúpili k istým veciam, aby sa budovala takto kapacita medzi farmármi a pracovníkmi a aby sa presadzovali isté zmeny, ktoré sú potrebné, aby vlastne títo farmári istým spôsobom pre, pre, prispievali do národných e, systémov sociálneho zabezpečenia. Pestovanie kaká e, je súčasťou e, celosvetového reťazca dodávateľov Udržateľné riešenie si vyžaduje samozrejme zaangažovanosť nielen zo strany vlády, ale aj korporátnych aktérov, ktorí stoja vlastne na samotnom vrchole e, tohto reťazca. A práve preto vlastne e, Medzinárodná organizácia práce e, podporuje takéto partnerstvo. Na celosvetovej úrovni podporuje iniciatívy tzv. platformu pre e, detskú prácu, ktorá vlastne spája rôznych e, vládnych aktérov a iných aktérov, ktorí sú zapojení do, tejto dodávateľskej, e, do tohto dodávateľského reťazca. Ešte o 30 sekúnd, prosím, dlhšie. Tie krajiny, ktoré pestujú kakao, sa ro, do roku 2025 musia e, zmeniť, pretože samozrejme sa dosiahlo za posledných 15 rokov e, toho veľmi veľa, ale je potrebné ešte veľa vecí zmeniť do roku 2025. Samozrejme, že je tu aj endemická chudoba, sociálna zraniteľnosť a toto vlastne je práve využívané e, v súvislosti s detskou prácou. Takéto družstva a rôzne organizácie by mali vzájomne spolupracovať a zohrávať veľmi dôležitú úlohu v tejto oblasti. Legislatíva, pokiaľ ide o politiku a legislatívny rámec, väčšinou e, tieto veci sú v podstate už e, priamo na mieste zrealizované, ale je potrebné a mať mechanizmy efektívnej koordinácie, čo je veľmi dôležité hlavne, pokiaľ ide o širší rozsah rôznych aktérov, ktorí sú do tohto zapojení. A samozrejme, že aj štatisticky je potrebné vlastne podporiť toto úsilie. Veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme, pán Frederiko. Teraz by som chcel odovzdať slovo pánovi Nikovi Vederilovi, výkonnému riaditeľovi tzv. iniciatívy pre pestovanie kaká. Ďakujem pekne pre tých, ktorí nevedia. Medzinárodná iniciatíva v oblasti výroby kaká to je nezávislá, nezisková nadácia, ktorá bola založená, aby zjednotila sily občianskej spoločnosti, súkromného sektora a vlád v snahe nájsť riešenia tom, toho, čo je veľmi pretrvávajúci a ši, rozšírený problém práce detí, detská práca pri výrobe taká. Nebudem sa pozastavovať pri týchto číslach, pretože už dvakrát boli spomenuté. Je ale dôležité eh, vždy poukázať na to, aký aké je tam množstvo, množstvo detí pracujúcich v tomto sektore. A to je len podnožina oveľa väčšieho počtu detí, ktorí pracujú v polnospodárstve, či v Afrike alebo globálne. Čo je dôležité, je, že asi 99% e, takýchto prípadov detskej práce sa predpokladá, že sa deje teda na rodinných e, farmách alebo plantážach, respektíve na farmách rozšírenej rodiny. Detská práca sa teda neobmedzí len na tento sektor, na toto odvetvie, ale sú tu niektoré hnacie sily, ktoré spôsobujú, že deti sú primárne zamestnávané pri výrobe kaká. Je to náročné na prácu, deje sa to v rámci malých podnikov fariem, kde e, z dôvodu chudoby sa nevyhnutne obracajú aj na detskú prácu, aby udržali živobytie v rodine, v domácnosti. Veľká migrácia v rámci regiónu, kde ľudia sa ocitajú v kontexte, kde nie je nevyhnutne požívajú rovnakú ochranu zo strany štátu, respektíve komunity. Malé výnosy, marginálne, marginálne teda plodiny, ktoré znižujú celkovo tie príjmy, skutočná chudoba a veľké výzvy, pokiaľ ide o nedostatok základnej sociálnej infraštruktúry v komunitách, ktoré vyrábajú kakao, ako školy a tak ďalej. Čiže nie je to špecifické len pre kakao, ale je to každopádne aj k tomu sa to viaže a to nie, že by kvôli tomu, že dodavateľský reťazec by nebol udržateľný. Tí farmári sú centrom tohto reťazca, ale každopádne dochádza k pretrvávaniu tejto neudržateľnosti. Kajleš e, Setiaty, e, bývalý člen rady ukázal, že je nevyhnutné zabezpečiť e, lepšiu gramotnosť, aby deti vedeli neskôr tú polnospodárskú činnosť vykonávať lepšie a riešiť tieto problémy. Kolega prezentoval takú statickú, nehybnú situáciu, kde sa nič nerobí a nič nemení. Toto sa udialo podľa štatistických údajov eh, eh, americkej, amerického ministerstva práce, pokiaľ ide o tie prieskumy eh, v období 2008-2014 v Gania na pobreží Slonoviny. Určite to nie je statické. O 21% sa zvyšil v absolútnych číslach e, ten podiel detskej práce. Každopádne toto treba dať do kontextu zmien e, pri výrobe kaká v týchto krajín, 40% navýšenie produkcie kaká za toto obdobie a 80-percentné navýšenie v počte domácností, ktoré sa venujú výrobe kaká alebo pestovaniu kaká za ten istý čas. Takže táto minca má dve strany. Je to samozrejme rastúci problém a rastúca zodpovednosť pre odvetvie, ale nie je to úplne správne povedať, že nič sa ne, nezlepšuje. Ak sa pozriete na to, ako je to s detskou prácou v rámci bežnej domácnosti, ktoré počas tohto obdobia realizovalo výrobu kaká, tak to došlo Došlo teda k poklesu o 14%, nie dostatočné, ale išlo to dole. Keď sa pozriete na posledné časti tých grafov, keď sa pozriete na rozšírenie práce detí v polnospodárských rodinách, ktoré pestujú iné plodiny, nielen teda kakao, kakaovníky, tak vidíte, že v tých polnospodárských rodinách tá, ten podiel detskej práce klesá. ICI, model, ktorý máme, je, vychádza z iniciatívy viacerých zainteresovaných strán. To znamená, ako som už predtým spomínal, že pracujeme s súkromným sektorom, ale aj s občianskou spoločnosťou a čo je dôležité, aj s národnými vládami v tých produk- producentských krajinách. To je dôležité, pretože tak ako zaznelo aj predtým, samozrejme to, riešením tohoto musí byť zdieľaná zodpovednosť. Rôzne aktéry zohrávajú rôzne úlohy v tom, čo bez pochyby je veľmi náročná výzva model, ktorý sa opiera viacerých zainteresované strany, je nevyhnutný z pohľadu rozmanitosti a zručností, ktoré sú potrebné. Mimovládky sú veľmi dobré v chápaní potreby ochrany detí a zmierňovania chudoby. Možno nie tak dobre chápu fungovanie dodavateľského reťazca KK. Spoločnosti veľmi dobre chápu, čo sa dá spraviť v rámci dodavateľského reťazca, ale asi nie sú expertami na otázky chudoby, čiže tieto veci zosúľadiť je veľmi dôležité a samozrejme, zosúladenie týchto dôležitých záujmov je tiež veľmi dôležité na to, aby tu bola nezávislosť a kredibilita, pokiaľ ide o kroky, ktoré sú prijímané. Naša stratégia sa sústreduje na tri hlavné piliere. Jeden sa týka riešenia tých pôvodných príčin práce detí v samotných komunitách, potom je tu prevenčný pilier, tým, že sa snažíme na úrovni komunity zabezpečiť rozvoj detí, pričom kladieme dôraz na odbornú prípravu, na, na vzdelanie ako také, ale čo je mimoriadne dôležité, silne tlačíme k zabezpečeniu právomoci pre obe pohľavia. Ďalej je tu podpora udržateľného riadenia, e, dodávateľského reťazca aj zo strany súkromného sektora, pričom si treba uvedomiť, že všetky veci, ktoré treba realizovať, za ne sú zodpovedné aj spoločnosti, musia dbať na to, ako vyzerá ten dodavateľský reťazec, musia e, vyhodnocovať dopady na ľudské práva a príjmať aktivity, keď identifikujú nejaké problémy. Využijem zvyšok času na to, aby som približil tieto dva prístupy. V oboch sme videli prísľuby, dobré prísľuby, dobré výsledky. Nie ide ešte úplne vykorenie, elimináciu týchto javov, ale pokiaľ ide o prácu detí, tak vidíme, že sa dá zredukovať asi o 20% počas troch rokov správne, správne namierenými sociálnymi investíciami. Pokiaľ ide o stránku dodávateľského reťazca, kde e, podniky sa snažia nejakým spôsobom napraviť e, takéto deficity, pokiaľ ide o využívanie e, práce detí, vidíme, že došlo k značnému poklesu zapojenia detí do tohto pracovného procesu. Takže je tu istý dôvod na opatrnú, opatrný optimizmus. Niektoré veci začínajú fungovať. Kľúčové je, aby sme to dali dohromady Nemalo by to byť závislé na súkromnom sektore, pokiaľ ide o tú mediáciu, o tie opatrenia, potrebujeme investovať aj do komunít a tomu sa viaže veľká zodpovednosť pre samotné vlády, aby investovali do vzdelávania, aby riešili práve tieto pôvodné príčiny. Pokiaľ ide o stránku zodpovedného dodavateľského reťazca, vypracovali sme tzv. CLMRS, systém monitorovania a nápravy práce detí v oblasti výroby kaká, čo naozaj podľa mňa pomáha spoločnostiam naplniť zodpovednosti e, due diligence, pokiaľ ide o dodavateľský reťazec, reťazec pričom tie usmerňujúce princípy o ľudských právach OSN sú implementované, nepoďme do podrobnosti, ale sú tu tri podstatné veci. Najskôr, skôr ako sa pristúpi k tomuto problému ako veci súhľadu keď viete zaslať auditorov e, z tretich strán e, na neohlásené kontroly do vzdialených afrických obcí alebo komunít, tak e, stretnú sa s prácou detí, potom podstrestajú polnospodárov a zoberú im nejaké odmeny za certifikáciu. Keď sú farmári chudobní, nemajú alternatívy, to zrejme nie je ten najrozumnejší prístup. Ide skôr o to, aby sme tu vytvorili systém v samotných spoločenstvách, samotní polnospodári sa navzájom monitorujú, a diskutujú navzájom, čo sa deje na farmách, či využívajú alebo nevyužívajú detskú prácu. Nie je to taký systém policajný skôr. Ten jav potom vychádza viac na povrch. a Zistiu aj tí farmári, že nie sú predmetom nejakého dohľadu striktného, nie je tam, nad ním nevisí hrozba sankcia, potom sú skôr otvorenejší a uznávajú existenciu toho javu. Len keď ste schopní identifikovať ten problém, ho viete potom aj riešiť. Kľúčový druhý krok v rámci tohoto je, aby neboli e, v prvom kroku trestaní tí polnospodári, aby sme tam mali alternatívy, aby tam bola nejaká odozva z pohľadu mediácie, deti chodia do školy, e, je tam zabezpečené živobytie, rodné listy a tak ďalej. Takže v dôsledku čoho tá vec e, zostáva relatívne na povrchu a ak dokážeme potom poskytovať pomoc a prostredníctvom tejto pomoci, ako som spomínal predtým, realizovať, a teda aspoň podľa tých pôvodných posúdení sa javí, že viac ako 50 e, detí, ktoré takto pracujú, sa dostáva mimo takýchto okolností nepriaznivých. Toto je ústredná vec, e, pokiaľ ide o odvetvovú iniciatívu, ktorá sa volá akcia v oblasti výroby kaká. Celé MRS a iné aktivity majú byť realizované, okolo 300 tisíc farmárov v 1200 komunitách. Videli sme značný scale-up, pokiaľ ide o uplatňovanie CLMRS za posledných 6 rokov. Do konca tohto roka odhadujeme len na základe našej práce, že budeme mať viac ako 120 tisíc polnospodárov v viac ako 150 družstvách. Spolupracovať so 7 spoločnosťami smerom k implementácii monitorovania detskej práce a nápravy deti sa dejú, eh, pardon, veci sa dejú teraz e, niektoré také e, informácie, z ktorých človek možno vytriezvie, ale triezvejší pohľad na vec, e, identifikujeme ten počet tých detí, ktoré v tom, tomto odvetvi pracujú. Nie je to stále málo, ale aj napriek tomu, že 300 tisíc polnospodárov dokážeme pokryť takýmto systémom do roku 2020, čo je cieľom Čiže stále to bude len 15 eh, celkového počtu polnospodárov v dodavateľskom reťazci. Čiže je tu výzva, ktorá sa týka eh, tej expanzie. Vieme, ako to funguje, ale ako to rozšíriť na iné oblasti. Je to náročný systém, eh, veľa investícií si vyžaduje a teraz spolu s členmi budeme tráviť nadchádzajúce roky tým, že budeme skúmať to, čo môže inovácia priniesť, pokiaľ ide o to lepšie riešenie ale čo je dôležité, budeme tlačiť na realizáciu sociálnych politík cez vlády a cez ostatné orgány, tak aby riziko detskej práce bolo riešené pri tom, tom práve pri pôvodnej príčine. A aby nakoniec pokleslo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pár Lemko. 10 minút. Remko Vajl. Takže detská práca a zmena v politike sú predmetom mojej krátkej prezentácie. Sú spojené, pretože tieto produkty, s ktorými sa obchodujú, sú vyprodukované detskou prácou a a to pokrýva obchodná politika vrátane európskej obchodnej politiky. Niektoré sektory sú tým viac dotknuté ako iné. Kakao a káva sú dovážané v veľkej miere práve Európskou úniou. Otázka, ktorú ste mi položili, teda rieši to, ako, ako vyriešiť detskú prácu a obchodnú politiku. Na to sa budem sústrediť, berúc do úvahy to, čo sme videli vo videu. To si vyžaduje holistický prístup a aj na politickej úrovni. Musím povedať, že silne podporujeme Národnú organizáciu, Medzinárodnú organizáciu práce a všetky e, pracovné práva, ale osobitne oblasť detskej práce, revíziu e, dodavateľského reťazca, kde je potrebné odstrániť detskú prácu. Na multilaterálnej úrovni Perspektívy, ktoré sú súčasťou mojej prezentácie, nie sú veľmi široké, nie sú veľmi dobré. Svetová organizácia práce nehovorí o, o pracovnom práve. Nie sú diskusie, ktoré by sa týkali práve nášho problému na tejto úrovni. Sú články, ktoré e, umožňujú sankcie v extrémnych, e, za extrémnych okolností, a to sa týka skôr ľudských práv, ale nie je to dobre preskúmané. A tiež e, Svetová obchodná organizácia je obmedzená um, aspektom nediskriminácie. Museli by ste postihnúť všetky krajiny a všetok dovoz. Takže pozriem sa na európsku úroveň trošku silnejšie a budem hovoriť o všeobecných eh, programoch, preferenciách alebo GSB, GSP. Eh, obchodné preferencie alebo preferenčný prístup k našim trhom. Máme niekoľko nástrojov, ktoré sa týkajú ľudských práv, vrátane eh, detskej práce. Má komisia mandát iniciovať šetrenie a to môže viesť k dočasnému zastaveniu takýchto obchodných výhod. Ale ostatné takéto programy sú také rozvoj, rozvinutejšie, volí sa GSP+, keď, o ktoré krajiny môžu požiadať a dostanú lepšie preferencie pre obchod pre implementáciu dlhého zoznamu medzárodných dohovorov v oblasti práce ľudských práv a environmentálnych povinností. My sledujeme týto, týchto mm, príjemcov GSP+, a to pravidelne. Máme s nimi nepretržitý dialog. A to ma privádza k obchodným dohodám ktoré máme s partnerskými krajinami. V rokovaniach sa vždy snažíme uzatvoriť kapitoly, ktoré sa týkajú obchodu udržateľného rozvoja, čiže ide o sociálny a environmentálny aspekt. A pracovné právo je toho veľmi dôležitou súčasťou a v rámci týchto kapitol obchodu a udržateľného rozvoja je tu aj obchodná občianská spoločnosť, ktorá, s ktorou pravidelne diskutujeme. A tí môžu vydávať odporúčania, ktoré, je súčasťou, ktoré sú súčasťou týchto obchodných dohôd. Myslím si, že je relevantné povedať aj to, že to došlo k zapracovaniu povinností spojené s korporátnou sociálnou zodpovednosťou do týchto kapitol TSD a toto je, ako som už povedal, taký nedávny e, vývoj, ale určite smerom k lepšiemu. V rámci GSP a obchodných dohôd Európska únia ponúka projekty pre lepšiu implementáciu pre našich partnerov, čiže určite sa to značne odkláňa len čisto od obchodnej politiky, máme našich medzinárodných partnerov, napríklad OECD a tak ďalej. A snažíme sa pre implementáciu pracovných štandardov a povinností spojených s korporátnou sociálnou zodpovednosťou. Chcel by som poukázať na to, že tieto dohody sú skutočnými platformami pre partnerstvá, v rámci ktorých môžeme urobiť veľa pozitívneho v rozvojovej spolupráci, ale aj v oblasti dialogu a angažovania nielen partnerských krajín, ktoré sú zastúpené aj tu dnes, ale aj občianskú spoločnosť a organizácie občianských spoločností a toto môžu vyžadovať buď text dohody, alebo to nemusí byť um, právnym kritériom, ale je to veľmi takým európskym prístupom. <clears throat> Napríklad hospod- mm, dohoda o hospodárskom partnerstve, ktorá sa sústredí na západnú Afriku, eh, to je hlavný producent eh, KK, Existuje regionálna dohoda, ktorá je pripravená na ratifikáciu a implementáciu ale ešte nie je realizovaná, kde sú špeciálne ustanovenia, konzultatívny výbor, kde organizácie občianskej spoločnosti alebo neštátni aktéry, tak všeobecnejšie povedané, sú sa priamo angažujú. A toto je druh o, e, dohovoru, kde sú veľmi jasné ustanovenia pre zaangažovanie občianských spoločností. O, e, Ďalej tu máme aj prechodné hospodárske dohody pobrežia Slonoviny a Ghana. Týchto krajín sa to týka, kde sa nesnažíme o takú ťažkopádnu inštitucionálnu štruktúru, ale prístup je rovnaký. Snažíme sa zaangažovať do tohto partnerstva aj občianskú spoločnosť a neštátnych eh, hráčov, aby sme zabezpečili to, že otázky také ako o nich diskutujeme dnes, majú <clears throat> možnosť byť vyriešené. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz keďže už e, známe sme vyčerpali zoznam rečníkov, čakáme reakcie našich kolegov Linda McAvan sa ujme slova a potom Korál po nej. Ďakujem. Ďakujem. Chcela som ako prvá požiadať o slovo, ale keď som si vypočula všetky tieto e, prejavy a všetky tie slova v nadväznosti na e, cenu, e, teda na detskú prácu, Nehovorilo sa o cene. Aká je cena kaká za posledné 2 až 3 roky? Vraj to poklesla o 37 až 40 Pravdepodobne, keď títo farmári chcú vôbec prežiť, tak jednoducho eh, musia stláčať cenu. Pán Pezerla, mohli by ste nám povedať niečo o cene? Sú e, spoločnosti, ktoré monitorujú cenu? Existuje nejaká transparentnosť, pokiaľ ide o takéto informácie, ktoré publikujú takéto spoločnosti? Je tam nejaký pokus e, v nadväznosti na e, volatilitu tejto ceny? Ja som mala podobné skúsenosti pred mnohými rokmi v podstate e, som sa stretla s tým, že e, tieto deti, ktoré pracovali na takýchto farmách, nikdy nejedli čokoládu. Je nejaká možnosť e, zaviesť nejaký systém tzv. patričnej starostlivosti. Samozrejme, že hovoríme o obchodných dohodách, vieme, že sú tu veľvyslanci z pobrežia Slonoviny, z Ghány a tak ďalej a z mnohých iných krajín, ktoré sú do tohto zapojené a čo sa dá robiť vlastne s eh, volatilitou týchto cien. Máme aj etické eh, obchodné schémy, tzv. férový obchod a tak ďalej. Vôbec sa rieši táto otázka nejakým spôsobom, aký veľký je tento problém a aké sú vlastne otázky, na ktorých je potrebné niečo urobiť, s ktorými je potrebné niečo urobiť, pretože ja si naozaj myslím, že farmári si zaslúžia v podstate patričnú cenu, pretože bez e, dotácií mnohí európsky farmári by jednoducho sa utopili, proste by jednoducho zanikli. My nemáme siepy ako mnohé africké krajiny e, na podporu, e, teda mnohé africké krajiny nemajú túto spoločnú polnohospodárskú politiku. A keď sa pozriem na tie správy veľadosti na toto priemyselné odvetvie. Nezdá sa, že by sme sa hýbali veľmi rýchlo. Vy ste hovorili, že je to zmena o 13-15 ale to nie je veľmi dobrý výsledok. Ja som videla e, v podstate správu e, z Fair Trade International, Mnohí farmári žijú z 2,5 dolára denne. A to znamená, že priemerný farmár zarába vlastne 37 eh, eh, z toho, čo potrebuje. Toto vlastne drží tých farmárov na tých eh, farmách. Čo je možné s týmito vecami robiť? Veľmi pekne ďakujeme. A teraz náš kolega pán Čokolá. Ďakujem za slovo. Máme tu obrovský problém, pretože toto je problém, ktorý sa týka desiatok miliónov detí a naozaj sme videli veľmi malú ochotu zo strany Európskej komisie v posledných rokoch, hlavne pokiaľ ide o tie správy, ktoré boli vypracované a pritom vlastne veľká väčšina sa prikláňa za takéto eh, rezolúcie, za takéto uznesenie. My sme videli správu, ktorú vypracovala, eh, vypracoval Výbor pre ľudské práva. Tam sa hovorilo o tom, že eh, by sa nemala zneužívať táto detská práca a že by tam mala byť istá zodpovednosť zo strany týchto eh, firiem, týchto podnikov, ktoré chcú spolupracovať s zahraničím. A že tu ide vlastne o porušovanie ľudských práv. Ide tu vlastne aj o tú zodpovednosť e, tohto biznisu. E, z JAB Holding sme napríklad dostali takú odpoveď, že tieto záležitosti, o ktorých hovoríte, sú mimoriadne dôležité veci pre e, priemysel pestovania kaká ale oni nie sú presvedčení, že by sa malo priamo hovoriť o týchto veciach na výbore a preto jednoducho odmietli ich účasť na týchto rokovaniach, ale je to jedna z hlavných firiem, ktorá pracuje v oblasti pestovania kaká. A pokiaľ ide o túto zodpovednosť, naozaj musíme dostať patričné odpovede a musíme e, prinútiť komisiu k akčným krokom. A ďalší bod v nadväznosti na spotrebiteľov Napríklad my sme požiadali komisiu a bolo to viac ako 30 e, členov parlamentu a pýtali sme sa na etické e, plány, pokiaľ ide o tieto certifikácie. Pýtali sme sa na to, že či je to uspokojivé, e, pretože tam ide naozaj o uvedomovanie spotrebiteľov. A ide tu o porušovanie ľudských práv a o tvrdé um, porušovanie pokiaľ, veci, pokiaľ ide o prácu detí. Takže som rozmýšľala nad tým, že či by ste nám mohli dať k dispozícii nejaké výsledky, respektíve presné údaje v nadväznosti na tento prvý rok e, angažovanosti Medzinárodnej organizácie práce pretože e, tam ide vlastne o partnerstvo e, Medzinárodnej organizácie práce a e, s jedným z najväčších výrobcov čokolády Mars. Ide tu vlastne o implementáciu toho nariadenia, o ktorom ste hovorili. Veľmi pekne ďakujem. Teraz pán Osevičis zo skupiny liberálov. Ďakujem za slovo, pán predseda. Je to dosť veľkou výzvou eh, hovoriť o čokoláde v Bruseli. Vrátanie kaká. Takže to vonia. A bohužiaľ, eh, toto je odvetvie, ktoré je naozaj plné, tak povediac, šedej eh, čokolády. A mali by sme si uvedomiť, že za patričnú tabulku čokolády by sme mali zaplatiť aj patričnú cenu. Takže mám niekoľko otázok. Pán Vedevej, vy ste ho spomínali, teraz neviem presne, že ktorá krajina to bola, či to bolo Porežie, Slonoviny alebo Ghana. <clears throat> Hovorili ste o detskej práci a o tom, že sa vlastne táto detská práca e, vlastne predstavuje až 52%. A do akej miery je to udržateľné, pretože sociálne a ekonomické prostredie nie je veľmi výhodné pre tieto rodiny a tieto deti sú vlastne prostriedkom prežitia. Ako náhle sú raz e, zamestnané na týchto plantážach. A ďalší bod. Vidíme, že vlastne je to niekoľko veľkých e, spoločností, ktoré vlastne e, dodávajú kakao na celom svete aká je vlastne filozofia týchto firiem. Je, sú to také isté akčné kroky, ktoré podnikajú, respektíve, že či tu ide o nejaké zosúladenie úsilia, keďže takmer všetko kakao sa produkuje v Afrike. Do akej miery sa to odlišuje od Latinskej Ameriky a od Ázie, pretože aj tam sa produkuje nejaká časť kaká Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je David Martin. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem všetkým rečníkom. Ja samozrejme som privítal množstvo dobrovoľných e, iniciatív, pretože priemysel sa snažil vlastne odpovedať na dobrovoľnej báze. A tie dôkazy, ktoré máme k dispozícii, jasne hovoria o tom, že to bohužiaľ nemalo dostatočný dopad a že či tu naozaj nie je priestor e, pre, tak povediac, povinnú schému, povinný plán nejaký a snahu presadiť e, to, že aby vlastne e, konečný dovozca uplatňoval patričnú starostlivosť a aby sa naozaj riadil patričnými normami, ktoré a hlavne, aby sa nevyužívala detská práca a aby sa vlastne dažďové pralesy neklčovali a aby sa miesto nich vlastne nezačínali vysádzať kakaovníky. Samozrejme, že takáto patričná starostlivosť to neznamená, že by sa mohli tie rybky e, dostať cez tie očka, ale že tam naozaj by sa malo patričným spôsobom e, všetko sledovať a vyšetrovať, aby sa naozaj zabezpečila patričná starostlivosť v tomto priemyselnom odvetví. A keď sme hovorili o rôznych schémach, ja si naozaj nemyslím, že toto by je oblasť, ktorej by sme mali vlastne preferovať isté krajiny. Tu ide o chudobu. A ak e, to bude ťažšie a drahšie dovážať takéto výrobky do Európy, bude to problémom, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, čiže nemali by sme vlastne e, obchodné preferencie e, na toto využívať. Mali by sme podporovať vlády a e, zabezpečiť to, aby vlastne vláda mala dostatočné prostriedky na to, aby tieto veci sledovala. Je to skutočne e, chudoba, proti ktorej by sme mali bojovať, pretože samotné krajiny jednoducho nemajú dostatok prostriedkov. To sú krajiny, ktoré trpia chudobou. Ďakujem veľmi pekne. Haudi Hajtala. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem panelistom, ale dovolte mi, aby som zdôraznila, že prvá otázka je adresovaná vám všetkým. Pokiaľ ide o rodovú perspektívu, máte prosím pekne aj nejaké údaje o tomto, ako to vlastne vyzerá s tými zamestnanými deťmi, pokiaľ ide o ich príležitosti, či sú tieto príležitosti rovnaké alebo podobné alebo odlišné. Som e, samozrejme e, obklopená kolegami a parlament vlastne dosť častokrát už opakoval to, že je potrebné zaviesť tzv. due diligence. A my sme naozaj pripravení pracovať na tom, až kým nedosiahneme to, o čo žiadame. Ak skutočne je e, natoľko to úspešný, E, management. To znamená, že teraz už vlastne v identifikovaných prípadoch e, neexistuje takáto detská práca. Čo keby sa to stalo záväzným? Záväzným pre e, spracovávateľov čokolády a pre tých, ktorí nakupujú toto kakao. Samozrejme, že Európa predstavuje 60 spotreby a tri krajiny e, vedú, to znamená Holandsko, e, Belgicko a Nemecko. Holandsko veľmi e, po mnohé roky zdôrazňovali boj proti detskej práci. Takže moja otázka znie, asi všetkým, ale respektíve aj e, hlavne teda pre túto medzinárodnú iniciatívu, e, čo by zabraňovalo e, vám spolupracovať s Holandskom a s inými vládami, keby ste zaviedli v tomto odvetví due diligence. Ja samozrejme hovorím aj za svojho kolegu, ktorý veľmi aktívne toto presadzoval. Prečo by ste nemohli mať odvetvové um, odvetvovú dohodu. Samozrejme, že boli sme, veľ, boli sme veľmi radi, keby tisícky robotníkov neumreli, tak povediať, e, zo dňa na deň. Ale samozrejme, že tu ide o západnú Afriku, ale nie len o západnú Afriku. A ja si myslím, tak ako zdôraznila Linda, keď je tento pokrok taký pomalý, tak nemôžeme strácať eh, vlastne čas takýmito dobrovoľnými typy práce. Musíme spraviť niečo, čo je ďaleko rozhodujúcejšie. Takže ja sa pýtam, že či tu existuje nejaká politická vôľa a moja otázka je adresovaná aj na Európsku komisiu. Vy ste exekutívou, vy zodpovedáte za obchodnú politiku. Je krásne mať prístup e, k občianskej spoločnosti, všetkým týmto mechanizmom, ale vy nechcete naozaj e, začať s istou iniciatívou, ktorá by zohrávala nejakú úlohu v nadväznosti na túto dodavateľskú sieť a reťazec? Ďakujem Heidi. Najskôr chcem povedať, že sme pozvali pani Rosalyn Adjei, ktorá pracuje pre výbor eh, lesov v Gane pre klimatické zmeny a eh, kvôli problému s vízom s vízami nemohla prísť, takže nie je tu diskriminácia z našej strany, pokiaľ ide o ženy keď o predsedníctvo, tak budeme o niekoľko minút tu mať spolupredsedníčku pod výboru druhá, pretože ja budem musieť odísť, aby som hlasoval v inom výbore a Barbara Lochbíler sem príde. Mm, takže predsedníctvom tohto výboru bude ženské a slovo má teraz Lola Sanchez, takže e, ručička vách sa vyrovnáva. Ďakujem pekne, pán predseda. Naše stanovisko je veľmi v súlade s tým, čo povedala Linda a Heidi. Je tu problém detskej práce a odlesňovania tieto problémy sa neriešia, vidíme tu veľmi skromnú snahu, nikam sa nedostávame a hoci kvóty pre spravodlivý obchod sa zvyšujú, vidíme aj navyšovanie odlesňovania a podľa Financial Times je aj náraz detskej práce, takže neriešime tento problém. Nejdeme správnym smerom. Mnohé spoločnosti sa snažia prispieť eh, k spravodlivému svetu, ale nemôžeme poprieť ani našu zodpovednosť. My sme regulátormi a zákonodarcami a my máme povinnosť eh, presadiť tieto požiadavky, zvlášť v, tom obl- v tej oblasti, aby pravidlá boli jasné, aby sa nedali obchádzať. Takže musíme urobiť viac a e, nemôže to byť len na dobrovoľnej báze, len na zdieľaní e, dobrých postupov. Musí tu byť záväzná legislatíva, aby každý produkt v Európskej únii bol produkovaný bez detskej práce alebo v e, panenských lesoch. Väčšie spoločnosti musia mať väčšiu zodpovednosť koncept udržateľnosti nemôže byť niečím, čo sa len pridá do marketingu. Aby sme ukázali, že je to súčasťou ich imič. <clears throat> A že udržateľnosť je súčasťou marketingu. To nie je dobrý postup. My sme najväčší spotrebiteľ kaká na svete. Máme obrovskú zodpovednosť, keď sa pozriete na odlesňovanie, <clears throat> na číslo v odlesňovaní naozaj eh, tento problém neriešime primerane. Eh, je veľký rozdiel medzi tým, čo chceme urobiť a čo robíme. Potrebujeme počuť eh, cieľ, skutočný dôvod, prečo už teraz nemáme vytvorené štandardy pre celý produkt, mm, výrobný reťazec. Ďakujem, ďakujem. Teraz dám slovo jeho excelencii veľvyslancovi eh, pobrežia Slonoviny pán Abu Doson. Máte slovo na 3 minúty. Ďakujem pekne, pán Preda. Chcel by som vás pozdraviť mene mojej krajiny. Ste priateľom pobrežia Slonoviny. Eh, boli ste predsedom misie, volebnej misie, eh, ktorá pomohla určitým spôsobom vyriešiť krízu. Kríza často má zdroje, niektoré z nich, e, alebo faktory, niektoré z nich sú ekonomické. Rýchlo, keďže mám len 3 minúty, vám porozprávam jeden príbeh z Bruselu. Bol som na letisku, e, keď som si chcel kúpiť e, krabičku čokolády pre môjho kolegu, ktorý má veľmi rád čokoládu Požiadal som o krabičku, ktorá mala 500 gramov a táto krabička stála 60 eur. 60 eur. Takže krabica kila, alebo kilová krabička stojí 120 eur. A farmári nemajú ani euro. To je dôležitá informácia. Počul som rozličné príspevky, treba rozhodnúť, vydať zákon, treba toto a toto nariadiť, toto a toto skončiť, mať robustnejší prístup, záväznejšie pravidla. Áno, to je pravda, niečo sa tu musí spraviť. Ale keď chceme vyriešiť problém, je poz- potrebné pozrieť sa na ňo vo všetkých rozmeroch. Pani Linda pred chvíľou položila otázku a táto otázka sa týka výrobcov krajín, e, kde sa vyrába kakao. Tieto iniciatívy, certifikácie, e, férovej certifikácie, priniesli výsledky, ale vy sami ste odpovedali. Tieto iniciatívy prebiehajú, ale nie sú záväzné. Sú to etické iniciatívy. Zodpovednosť má spotrebiteľ. Môže si vybrať kakao, ktoré sa vyrába za takých a takých podmienok, pretože je tam taký a taký certifikát. Ale ak nehovoríte o záväzkoch, hovoríte len o slobodnej voľbe spotrebiteľa. A to je dôležité. Z toho, čo tu odznelo, je tu vlastne štruktúralná chudoba sektora, ktorá je dôvodom detskej práce. To je dôležité, pretože inak Prečo chcete, aby niekto eh, predával kakao za novú cenu? Ak niekto má možnosť predať svoj produkt za dobrú cenu, tak prečo by, eh, prečo by zotročoval deti, ak nie z ekonomických dôvodov? <clears throat> Európa, ktorá je jedným z najdôležitejších partnerov uh, um, pobrežia slonoviny v oblasti kaká, aké má nástroje k dispozícii. Pra, dohoda z Kotonu. Tam je jedno ustanovenie, myslím, že je to článok 102, 110, e, ktorý umožňuje našim krajinám e, požiadať o dodatočnú finančnú podporu v prípade, že kurzy fluktujú, ale e, nie je to záväzné. Minulý rok sme mali šok napísali sme komisii, požiadali sme o podporu pre naše hospodárstvo, ale zostalo to na zváženie komisii. A to, čo my plánujeme, nezávisle od ustanovení, ktoré máme v našich krajinách. Moja krajina prijala zákon pre to, aby školská dochádzka bola povinná až do 16 rokov. Vláda zahájila program výstavby 3000 tried. Sú tu teda mnohé iniciatívy, e, UNICEF napríklad, ale to nestačí. Kým kakao nebude mať cenu, ktorá bude výhodná pre našich výrobcov, tak problém bude pretrvávať. E, v rokovaní o novej dohode s Kotonu dúfame e, na tej obchodnej rovine je to, že bude tu niečo záväzné, čo umožní zabezpečiť minimálnu odmenu pre farmároch. Toto som chcel povedať. Pretože nechcem sa vrácať k tomu, čo všetko sa urobilo, aké opatrenia na vyriešenie tejto otázky. Ale v čase, kedy vy, európsky zákonodarcovia, <clears throat> dávate dobré otázky ohľadom detskej práce, tak nezabudnite, na to, čo povedal jeden z kolegov, aké sú hospodárske podmienky, za ktorých sa toto deje a ktoré čiastočne vysvetľujú detskú prácu. Ďakujem. <clears throat> Ďakujem pekne, pán veľvyslanec. A teraz dávam slovo pani Sandy Blanche, ktorá je riaditeľkou UNICEFu tu v Bruseli. Ďakujem pekne. Ďakujem za túto možnosť hovoriť o dôležitej téme, ktorou je detská práca. Na úvod mi dovolte opäť zdôrazniť, že Detská práca je závažným porušením ľudských práv a konkrétne práv detí. Takisto je to symptómom mnohých rozličných pôvodných príčin, ktoré navzájom súvisia a bolo by chybou e, riešiť symptóm a neriešiť tie príčiny, medzi ktoré patrí chudoba, ako bolo spomenuté, takisto tam patrí nerovnosť v rámci krajín a medzi krajinami No takisto nedostatok dostupnosti základných služieb a nedostatok prístupu rodín k takýmto službám. Takže výzva spočíva v tom, aby sme riešili takéto prapričiny holistickým, preventívnym spôsobom a aby sme ich e, e, riešili v tom rozsahu patričnom. Toho sa dotkli viacerí rečníci. Ak to nebudeme robiť holisticky, tak e, je možné, že sa nám podarí eliminovať detskú prácu, z kakaového priemyslu, ale budeme tu vidieť presun do iných odvetví alebo do iných oblastí polnospodárstva. Nevyrieši to ten problém. Ak to nebudeme robiť preventívne, ak sa nebudeme sústrediť na nápravné opatrenia, bude to veľmi nákladné a medzi tým deti budú trpieť e, fenomény ako je obchodovanie alebo vykoristovanie. Ak to nebudeme posúvať na vyššiu úroveň, tak e, budeme svetkami len presunutia detskej práce do iného regiónu, respektíve krajiny. Všetko toto treba robiť spoločne skúsenosti a výskum OSN poukázali na to, že potrebujeme systémové riešenia v rámci tohto odvetvia. To znamená, že tu musí byť e, cenovo dostupná zdravotná starostlivosť pre deti do veku 18 rokov. Ideálne by tam malo byť zadarmo zdravotná starostlivosť. Všetky deti by mali mať prístup k vzdelávaniu, ktoré je zadarmo a ktoré je kvalitné. Ideálne od 3. E, roku ale sústrediť sa aj na deti vo veku 14 až 17, pretože tam je najviac detí, ktoré odchádzajú z toho školskej dochádzky a musí to byť kvalitné vzdelávanie, to znamená, treba ho prispôsobiť pracovnému trhu 21. storočia. Takisto by tu mali byť e, programy sociálnej ochrany, vrátanie služieb pre e, rodiny, ktoré žijú v chudobe. Veľmi často to počúvame, deti vysielajú svoje deti do práce, posielajú ich teda pracovať, lebo nemajú inú možnosť. Tá sociálna kompetencia a zručnosť by mala ísť ruka v ruke ekonomickými zásahmi, diverzifikáciou príjmov pre rodiny. E, rodiny, ktoré ich príjem je postavený len na výrobe kaká, tak e, ten príjem by poklesol a tým pádom by neboli schopní zabezpečiť si to živobytie, mali by mať možnosť meniť tie zdroje príjmu. A takisto opatrenia, ktoré sa týkajú zvýšenia produktivity, vrátane ľudskej produktivity, to je možné robiť tak, že budeme ľudí chrániť pred maláriou, anémiou, pred vodou prenašanými chorobami Takisto je dôležité zabezpečiť prístup k vode pre tieto rodiny v rámci svojich spoločenstiev, tak aby ženy a deti nemuseli prejsť celé kilometre a hodiny na to, aby sa dostali k zdroju vody. To nemôže robiť len jeden aktér o samote a myslím, že tam bolo viacero odkazov, ktoré sa tohto týkali. Vyžaduje si to viacerých zainteresovaných a teda viaceré strany, ktoré musia byť zapojené, tak aby boli súčasťou financovania a financovania riešení aj formou verejno súkromných partnerstiev a zdieľané prístupy k zodpovednosti. Tu chcem nájsť, mm, pre predovšetkým spomenúť vlády na všetkých úrovniach, ale na regionálnej úrovni regionálnej, lokálnej, výrobcovia kaká, predajcovia kaká, obchod, maloobchodníci, certifikačné orgány, občianská spoločnosť, lokálne spoločenstva, samozrejme EÚ zohráva dôležitú úlohu. Obchodné dohody EÚ boli spomenuté, ale takisto národné politiky členských štátov EÚ v rámci udržateľnosti, v rámci odvetvia a požiadavky na due diligence. EU zohráva aj úlohu prostredníctvom svojich ODA, no, nakoľko prebiehajú teraz rokovania, ktoré sa týkajú viacročného finančného rámca, chceme vyzvať EÚ, aby zabezpečila prítomnosť detí v tejto diskusii, pretože v tejto chvíli deti nie sú prítomné v rámci viacročného finančného rámca. A ako spomínal pán vyslanec, v rámci diskusii po Kotonu naozaj dúfame, že deti budú stredobodom týchto diskusí, pretože je nevyhnutné investovať do detí tak, aby táto medzigeneračná, medzigeneračné pokračovanie chudoby prestalo v Afrike ako aj na iných kontinentoch. E, potom neskôr radi dáme k dispozícii štúdiu UNICEF, pokiaľ ide o práva detí e, v komunitách, ktoré pestujú kakao na pobreží Slonoviny. Ďakujem pekne, ďakujem UNICEFu. A teraz pán Anton Fountain, Managing Director siete Voice. To je mimovládna organizácia a združenie odborov, ktoré pracujú na udržateľnosti v odvetvi výroby kaká 3 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. My sme združenie takové s najväčšou zastrešujúcou organizáciou eh, mimo vládok eh, v rámci výroby KK 3 minúty nie je veľa. Ak chcete e, väčšie podrobnosti, máme tu takú brožúrku, kde je viac teda tých podrobností, lebo nebudeme vedieť už ani tejto diskusii za dosť, to viem, lebo toto je komplexný problém a je tam viacero príčin, pôvodných príčin. Ja sa budem sústrediť na názov e, tejto sekcie, teda spotreba EU a čo EU môže spraviť. Ak sa nezmiením o tom, čo by mali robiť vlády v tých e, producentských krajinách, ak nebudem hovoriť o tom, čo majú robiť podniky, tak je to z toho dôvodu, že teraz chceme hovoriť o tom, čo táto významná inštitúcia môže urobiť. Sú tu tri kľúčové témy, ktoré spomeniem a tie aj budem opakovať za znova. Poprvé, pokiaľ ide o prácu detí, tak e, zaostávame. A pokiaľ ide akékoľvek iné ciele, ktoré máme, pokiaľ je udržateľnosť v sektore výroby, výroby kaká 8,7, e, nesplníme tento cieľ mileniový, a teda rozvojový. Určite nie s tým tempom, ktoré máme teraz. ICI zrejme predstavuje najlepší osvedčený postup, ktorý máme z pohľadu výroby KK. 400 tisíc detí má, má byť do roku 2020 dosiahnutých. Možno 200 tisíc e, detí dostanú mimo tejto pracovnej sily, čo percentuálne nie je toľko, koľko sme chceli, ale celkové je to zníženie o 9%. To znamená, nie sme ani zďaleka tam, kde by sme chceli byť to znamená, že už nemôžeme jednoducho len očakávať e, dobrovoľné iniciatívy, ktoré máme, aby sa o to postarali. Takže zaostávame, ale tie dobrovoľné opatrenia nie sú dostačujúce. Potrebujeme legislatívu, ktorá vytvorí rovnaké podmienky hry. A to nie je len apel mimovládneho sektora, e, nie je to len apel občianskej spoločnosti. Pred dva mesiacmi v Berlíne na ostatnej konferencii o výrobe kaká sa konštatuje, a teraz citujem, pričom uznávame záväzok producentského sektora kaká zabezpečiť udržateľnosť, je nevyhnutné e, prehodnotiť spôsob, akým sa to dosahuje a uznať, že dobrovoľný súlad nepriniesol dostatočný dopad a všetky zainteresované strany sú vyzývané, aby posilnili ľudské práva a due diligence, vrátane potenciálnymi regulačnými opatreniami zo strany vlád. Nie je to len výzva mimovládneho sektora. Je to celodvetvová výzva. Keď hovorím s podnikmi, pomôžte nám, pomôžte nám s týmito vecami, pomôžte nám veci posunúť dopredu. Je to v záujme samotných spoločností, keď niektorí povedia, spoločnosti budú vytvárať protitlak. Ja si myslím opačne, že nájdete ochotu sa tohto, si to osvojiť, pretože to vytvára rovnaké podmienky. Takže musíme to napredovať, či v parlamente alebo v komisii, pretože EÚ je práve tým miestom, tým orgánom, ktorý to musí spraviť. Nie je iný orgán, ktorý má právo legislatívy, legislatívnu právomoc, a teda aj spotrebiteľskú, lebo to je to, čo my máme ako spotrebiteľa. Nie je iný orgán, ktorý by to dokázal takto silno alebo tak efektívne e, robiť, ako je EÚ. Preto na vás apelujeme, musíte sa zhostiť tejto úlohy a zobrať, prebrať na seba tú zodpovednosť. Nerobíme dosť, dobrovoľnosť nestačí a po tretie musíme to vnímať holisticky hlavne teda príjmovými intervenciami. Som rád, že zaznela otázka pohľavia, teda rodovo podmienené intervencie je všeobecne povedané jeden z najúčtenejších spôsobov, ako riešiť e, detskú prácu a chudobu, takže musí to byť e, v tom stredobode našich intervencií. Takže opäť e, zaostávame, potrebujeme pravidlá, musia byť holistické a musíme sa týmto zaoberať. Ďakujem pekne. Ďakujem. Váš hlas bol vypočutý tu v parlamente. A teraz dávam slovo Ingrid Torsten z SVČ, Desk Office pre ľudské práva. Takisto musím tlačiť na čas. Ak sa vám to podarí za dve minúty, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem aj kvalitným rečníkom. Veľmi informatívna časť sekcia. Budem stručná, lebo čas nemám veľa Deti, práca detí naozaj to máme ako vysokú prioritu v rámci SVČ aj v rámci komisie a inštitúcií vo všeobecnosti. Riešime tieto, tieto problémy aj prostredníctvom politiky rozvoja, riešime tie pôvodné príčiny, ako bolo spomínané viackrát dnes, konkrétne chudoba, ochrana detí pred násilím, rovnosť, prístup k službám a tak ďalej. Okrem toho používame obchodné stimuly, kolega z Digitrade to spomenul, a takisto aj prostredníctvom politického dialogu, ktorý má najbližšie k tomu, čo ja každodenne riešim. Podporujeme usmerenia EÚ a podporovanie e, práv detí a to je spoločné úsilie medzi inštitúciami EÚ, e SVČ, komisiou, EMPL, DEVKO, obchod a tak ďalej. Všetci pracujeme v rámci multilaterálnych fór spolu s MOP OSN a podporujeme aj dohovor o právach dieťaťa, ako aj dohovory Medzinárodnej práce. V roku 2016 sme prijali závery Rady o právach dieťaťa. Samozrejme, angažujeme sa aj pokiaľ ide o plnenie SDG. Vieme, že zaostávame, ale budeme sa sústrediť na zraniteľné skupiny, na dôležitú úlohu zamestnancov a na zamestnávateľské organizácie, ako aj občianskú spoločnosť a na verejné partnerstvo verejného a súkromného sektora. Túto vec sme nadniesli aj v rámci dialógu o ľudských právach, ako aj v iných dialógoch o politikách. A definitívne sme sa zhodli v tom, že EÚ tu má mimoriadnú zodpovednosť, ale že treba komunikovať aj to, aby národné vlády a miestne samozprávy tiež prispeli v rámci tohto spoločného úsilia bojovať proti práci detí, detskej práci. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz poprosím všetkých rečníkov, aby zareagovali na otázky a keby som vás mohla poprosiť tiež stručne. Takže pán Ange Aboa, nech sa páči. Euh, Nemôžem odpovedať na všetky otázky, možno len na tú, ktorá sa týkala ceny. O tom hovorila aj pani McEvan. Tá cena má štruktúru následovnú rada pre kakao CCC, ktorá vlastne rieši celú komercializáciu, eh, je na burze. Každý rok je tam určitý objem eh, kakových bôbov od rozlečných eh, producentov Cargill, Gelam, orekalbo a tak ďalej na národnej úrovni. A títo nakupujú tento objem podľa ceny na trhu v New Yorku a a po skončení jedného roka pred začiatkom sezóny, ktorá začína 1. októbra, cena je fixovaná podľa priemeru realizovaného predaja. A teda táto cena je garantovaná pre výrobcov, ale závisí od ceny každodennej ceny eh, v New Yorku. Ak teda je trh veľmi vysoko, potom je tu veľa prostriedkov a vysoká garancia, ale ak je trh nízky, tak farmári majú nízku cenu. Takže táto cena závisí od ceny medzinárodnej. A čo sa vlastne deje? <clears throat> Výrobcovia čokolády, obchodníci majú to, čo nazývame zásoby, stok. <clears throat> A cena týchto zásob eh, teda sa mení keď, je, eh, keď sú vysoké zásoby, tak táto cena je nízka a naopak, keď je tu 1 500 000 tón v roku 2008 na začiatku tohto procesu certifikácie udržateľnosti a tak ďalej, to iniciovalo ICI a partnery, Čiže 1 200 000 tón eh, ročne sme prešli k 2 miliónov tón za 10 rokov, minulý rok. A teda priemysel ICI tlačí producentské krajiny, aby masívne produkovali a dnes je tu štrukturálny nadbytok. To znamená, že máme viac výroby, viac ponuky ako dopytu. A cena teda ide dolu. A, a teda, aby to, aký to má dopad na našu cenu, je na to potrebné, aby sa našiel prostriedok na pomoc týmto producentným krajinom, napríklad Kamerónu, Nigerii alebo Gane, nájsť riešenie, aby to bola garantovaná cena pre výrobcov. Takže ešte raz, Európska únia sa musí zamyslieť hm, nad tým, ako nájsť takúto, takúto cenu. Iný, iný, iná možnosť nie je. Teraz pokiaľ ide o systém certifikácie, len stručne. Z toho, čo viem, podľa toho, čo viem, celý tento program certifikácie <clears throat> pre mňa je to najväčší škandál, to, čo ja nazývam najväčší podvod storočia. Prečo? Lebo Red Forest Alliance a Fairtrade navrhujú záverečným spotrebiteľom v Európe alebo Amerike nakupovať čokoládu za cenu, ktorá je vyššia a na oplátku majú vydať akýsi bonus africkým partner, partnerom, napríklad v Kamerune alebo na pobreží Slonoviny, ale je to sotva 0,07 centov, ktorý, do, ktoré dostanú niektorí plantážníci. To je, to, je, to je mizerné, skoro nič. A teda ako? <clears throat> Niektorí zarábajú obrovské peniaze na predaji certifikovaných produktov a dajú z toho nič, takmer nič plantážnikom, ktorí nemajú prostriedky na prežitie. Čiže je potrebné premyslieť celý systém Fair Trade, Red Forest Alliance a tak ďalej, pretože to nefunguje. Je to vlastne na nadnárodných spoločnostiach, ktorý, ktoré z toho profitujú, tak to je to jednoduché. Prečo produkujeme kakao 500 tisíc e, tón v národných parkoch pobrežia Slonoviny a nakupujú ho tieto nadnárodné spoločnosti. Ako je to možné, keď Red Forest Alliance má práve pomáhať a chrániť a podporovať e, férovú výrobu kaká? Treba položiť túto otázku, treba premyslieť celý tento systém, pre mňa je to najväčší podvod na svete. Ďakujem. Pán Frederico Blanco z ILO. Pokiaľ ide o otázku označovania, snaha zo strany ILO eh, je taká, eh, táto výzva vlastne odzrkadľuje komplexitu tohto problému. A mám aj taký úsmevný príbeh Alaša Sadihardy mi to povedal, že pri jednej inšpekcii, kde vlastne bolo zachránených niekoľko detí od e, detskej práce, našiel niekoľko takýchto označení Child Labor Free. A to je vlastne e, jeden z problémov týchto programov. S programom Medzinárodnej organizácie práce nič nemôže nahradiť dozor ktorý by mal byť zabezpečený verejnými eh, inštitúciami. Pokiaľ ide o ten druhý bod, ho hodnotenie eh, partnerstva s Marsom, ja nemám eh, informácie so sebou, ale rád sa s vami, rád vás kontaktujem s osobou, ktorá je za toto zodpovedná, za toto verejno-súkromné partnerstvo. Chcem povedať, že silne súhlasím so stanoviskom UNICEFu. Nemôžeme čakať na fluktuáciu cien kaká, musíme konať. A v týchto činoch musíme riešiť zraniteľnosť e, týchto komunít. No a z tohto pohľadu je dôležité sústrediť sa na európsku technickú spoluprácu ktorá by mala posilniť administratívu práce, pracovných inšpekcií, sociálnej ochrany, monitoring systémov detskej práce a disponibilitu verejných služieb. Táto disponibilita má silný dopad na detskú prácu, vrátanie zdravotníctva, ale aj prístup. To je jedna z činností, kde sú masívne zaangažované deti. Pokiaľ ide o rodovú rovnosť, ktorá bola tiež spomenutá, chcel by som k tomu povedať e, niečo, čo sa týka aj technickej spolupráce, kde je možné riešiť túto fragmentáciu e, tejto oblasti kakového priemyslu. Mali by sme posilniť e, e, odbory, aby sa posilnil kolektívny hlas a sila. E, rodový rozmer je skutočne dôležitý v tejto politike, pretože dnes vo väčšine z týchto <clears throat> korporácií je, ženy sú úplne nezastúpené. Takže toto je jeden z problémov, ktorý by sa tiež mohol riešiť. Ďakujem. A teraz pán Nick Vetahil. <clears throat> Ďakujem, pani predsednička. Musím poukázať na to, pretože už bolo povedané, že ICI tlačí farmárov, aby produkovali viac. A <clears throat> my v podstate nepracujeme v oblasti polnohospodárstva, ale v oblasti ochrany e, detí. Takže toto robí ICI a odpoveď na špecifické otázky. Ja by som chcel poďakovať, chcel by som sa povedať, poďakovať za naozaj provokujúcu myšlienku, pretože európsky farmári naozaj závisia od spoločnej poľnohospodárskej politiky, pretože bez tejto spoločnej poľnohospodárskej politiky by európsky farmári uh, uh, neboli jednoducho konkurencieschopní a pritom obchodujeme e, s krajinami a snažíme sa, aby tieto krajiny vlastne dosiahli istú udržateľnosť. A my toto máme. Dá sa povedať, že ako keby sme vlastne e, podporovali dva rôzne štandardy, dva rôzne, dve rôzne normy. Veľa sa toho hovorilo o delení hodnoty, pretože e, tu ide o to, že vlastne títo farmári dostávajú za to pestovanie kaká obrovsky nízke ceny. Všetka táto analýza vlastne hovorí o maloobchode. Koľko o, eh, vlastne predstavuje práve tá o, eh, pridaná hodnota, pretože <clears throat> pridaná hodnota respektíve daň z pridanej hodnoty, predstavuje 15 až 20 to znamená, že koľko z toho sa dostáva naspäť a, e, takýmto krajinám, od ktorých závislíme, závisíme, pretože tieto krajiny nám vlastne e, zabezpečujú, tak povediať, luxusný tovar. A toto by bolo potrebné naozaj riešiť. Mne sa skutočne páči táto diskusia v nadväznosti na to, že by sme mali prejsť od dobrovoľného prístupu k povinnému, a e, mne sa to naozaj páči. Ja si naozaj myslím, že by to mohlo zmeniť pravidla hry. To sa už deje v jednotlivých krajinách, vrátane e, istých e, štátov, ktoré patria do Európskej únie, napríklad Francúzsko a niektoré ďalšie vlády sa snažia o túto due diligence. A myslím si, že je to celkom zaujímavý návrh, ale ja by som vás chcel vlastne nabádať k tomu, aby sme regulovali skutočne tie správne veci, ktoré je potrebné regulovať. Ak povieme, že to nemá byť žiadna práca detí, ak toto povieme, tak jednoducho to bude zákon, ktorý nebude v podstate e, možné presadiť, respektíve zabraníme týmto ľuďom dostať sa nejakým spôsobom z chudoby. Takže naozaj musíme sa zamyslieť nad tým, že čo vlastne do týchto nariadení zapracujeme. A návrh pani Hajtelos Áno, ja si naozaj myslím, že tento prístup by mohol byť zaujímavý, ale treba sa pozrieť na to, že čo funguje. Treba sa potrebe pozrieť na dobré praktiky a že či takéto nariadenie naozaj bude tieto dobré praktiky podporovať, pretože možno, ak sa to spraví nejakou reguláciou, tak ako som povedal, naozaj e, tie isté pravidlá hry a potom by to možno umožnilo týmto firmám, aby to vlastne celé zapracovali do nákladov toho konečného výrobku. A aby prevzali potom vlastne e, tú konečnú zodpovednosť, pretože doteraz nám ukazujú všetky štát, štúdie, že zatiaľ vlastne takáto hodnota tam nie je. Ak sa to redistribuje, ak sa 50 ziskov redistribuje e, od týchto 50 najväčších firiem, a ak by sa to presunulo vlastne k týmto farmárom, tak to stále ešte nezlikviduje chudobu. Áno, ale ide to aj o absolútnu hodnotu a o tú cenu, vlastne ktorú platia títo farmári <clears throat> za tieto výrobky, za tie luxusné výrobky, ktoré nakoniec vlastne my konzumujeme. A toto by mohla byť cesta dopredu. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz posledné slovo dávam pánovi Válovi. Dovolte mi, aby som zostal pri tej otázke týkajúcej sa ceny. Pretože vy ste tú otázku položili a to je vlastne skôr tá cena, ktorú dostávajú tí e, samotní producenti. Pravdou je, že súčasťou tejto politiky, obchodnej politiky, a toto samozrejme my nerobíme, neriešime, len prostredníctvom tzv. preferencií sa dá zabezpečiť, že tieto ceny sa nebudú v podstate nafúkovať rôznymi ďalšími daňami, daňami a respektíve ďalšími opatreniami. Ja som absolútne vďačný Dave Martincovi za jeho korekciu, že to vlastne nie je otázka len due diligence, ale tie preferencie, ktoré vlastne prispievajú k tomu, že sa diferencovanie vlastne rozčlenuje tá hodnota, ktorá je spojená s tom, tým produktom. Samozrejme, že cez ekonomické uh, dohody a partnerstva to môžeme riešiť, <clears throat> ale to je niečo, na čo sa musíme pozrieť a musíme sa pozrieť na isté indikátory. Celkom je možné, že v niektorých odvetviach, a keď hovoríme e, o dohode napríklad s e, pobrežím Slonoviny, tak vidíme v podstate naozaj hĺbkovejšiu analýzu ako v mnohých iných prípadoch. Ja som počul kritiku komisie. Samozrejme, že nereagujeme na isté otázky, respektíve neberieme vážne isté uznesenia – ale máme tu zástupcu, ďalšieho zástupcu komisie a dúfam, že do konca tohto zasadnutia nebudete mať uh, vlastne uh, ten dojem, že tá komisia nič nerobí, lebo to by nebolo celkom presné to takto povedať. Ďakujem veľmi pekne a dúfam, že budeme počuť aj to od komisie, že EÚ robí tie správne kroky. Ďakujem veľmi pekne všetkým rečníkom za vaše vyhlásenie, za vaše analýzy, za tie požiadavky, ktoré ste naniesli, pokiaľ ide o to, čo by mala robiť Európska komisia, respektíve Európsky parlament. A samozrejme, že je to veľmi dôležité, pretože v tejto práci, ktorú robíme medzinárodne, vždy v podstate počiarkujeme to, že sú zákony, ktoré zohľadňujú due diligence veľmi dôležité. A Naozaj nás tlačí čas, takže ja by som nechcela teraz predniesť nejaké záverečné poznámky, ale chceli by sme sa poďakovať našim panelistom a teraz e, zmeníme tých, ktorí e, budú predsedať a ktorí budú sedieť tu nás za týmto stolom. Ale dôležité je povedať, že vlastne existuje veľmi dôležitá legislatíva, ktorá je otvorená tretím krajinám aj krajinám EÚ. Ide vlastne o dodávateľské reťazce, ktoré by sa na to mali pozrieť. Toto je vlastne materiál, ktorý sa teraz dostáva na <clears throat> výbor pre agri. Takže prosím, upovedomte o tom farmárov,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 extended one. Hi, hi, thank I haven't seen you very often. Okay, colleagues, if you're leaving, please do so. Riadko, vážení kolegovia, ak odchádzate, nech sa páči, odíďte v tichosti, pretože naozaj máme pred sebou nemožnú úlohu, aj pokiaľ ide o našich rečníkov a našich hostí a máme bohužiaľ naozaj eh, časový harmonogram, ktorý je veľmi napnutý Hovorili sme o detskej práce a teraz budeme hovoriť e, o vplyve e, priemyslu pestovania kaká na e, dažďový prales. Vítam pána Krisa Biku, riaditeľa odboru pre e, lesy a pán Ládu Rizmiciaki, s ktorým sme sa dnes stretli už e, e, z komisie dnes do obedu. Takže je to veľmi neférové to, čo bude musieť robiť. A, a hlavne pokiaľ ide o kolegov, ktorí prišli z veľmi zďaleka. A prosím vás, veľmi, veľmi by to pomohlo, keby v podstate Neviem, že pán Tramonti, pán Ovusu a daj, nech sa páči. Dávam vám ako prvému slovo. Veľmi pekne vám ďakujem za túto možnosť hovoriť o produkcii kaká a o, o, o tom, ako ovplyvňuje vlastne lesy. Naozaj budem hovoriť o veľmi dôležitých otázkach. Ide vlastne o, o deforestáciu v Gane a vplyv na život a blahobyt ľudí. Aký je vlastne skutočný problém a čo by mohlo spraviť EÚ? Chcel by som vlastne začať e, týmto obrazom v prvom rade. Máme um, keď e, farmári v podstate začnú zaberať takéto chránené územia, ako bola napríklad táto rezervácia a začnú miesto rezervácie vysadzať e, kakaovníky za 4-5 rokov. Máte takýto obraz, ten, tie kakaovníky vlastne nahradia les. Kakao je životne dôležité pre ekonomiku Gány predstavuje približne 20 exportu Ghany a predstavuje asi 9 hrubého domáceho produktu. Ale samozrejme, že je to obrovský eh, kasila, ktorá poháňa vlastne eh, k deforestácii. Mm, kakao vlastne eh, viedlo k vyše 200-percentnému zvýšeniu produkcie v Gane. A toto sa zvýšilo, pôvodne to bolo približne 300 tisíc tón, dneska je to ročne asi 900 tisíc tón a nie, toto zvýšenie nie je dôsledkom intenzifikácie e, polnohospodárskej produkcie, ale je to dôsledkom vlastne toho, že stále viac a viac lesov sa zaberá a e, miesto lesov sa vysádzajú kakaovníky. Bohužiaľ, e, produktivita stagnovala. Obyčajne je to okolo 450 až 500 kg e, kakaových bobov na 1 hektár. Sú krajiny, ktoré majú ďaleko lepšiu produkciu. Samozrejme, že bolo veľmi veľa prípadov <clears throat> zasahovania do chránených oblastí. To znamená, že farmári zaberajú vlastne takéto chránené oblasti. Niektorí v podstate to robia v nadväznosti na rozvojové projekty a vlastne istým spôsobom zaberajú takéto chránené e, rezervácie na pestovanie kaká. Gane vlastne 20 takejto pôdy, na ktorej sa pestuje kakao, je pôda, ktorá práve e, pochádza z týchto chránených oblastí. Gana v súčasnosti v podstate e, mierí k jednej milióne tón kaká e, v sezóne 2018-2019 Samozrejme, že sú mnohé krajiny, ktoré kupujú toto kakao. Kakao je pre sociálny a ekonomický život eh, Gány mimoriadne dôležitý. Takže približne jedna štvrtina eh, populácie Gány práve závisí od pestovania kaká. To je vlastne hlavný zdroj a je to mimoriadne dôležitý zdroj pre e, e, ekonomiku Ghany. Neviem, že či dobre vidíte, ale toto vlastne je <clears throat> výsledok vývoja od roku 2001 do roku 2011. Takže vlastne sme stratili takmer 80 lesov a v pobrží Slonoviny je to takmer 90 lesov, ktoré boli vykočované a nahradené vlastne kakaovníkmi. Aké sú vlastne problémy? A áno, problémy, pokiaľ ide o ten, toto odvetvie pestovania kaká, sa delia na dve hlavné kategórie. Je tu aj problém riadenia a vedenia pretože tie ostatné problémy to je vlastne len dôsledok e, riadenia a vedenia, pretože väčšina takýchto problémov, pokiaľ ide o udržateľnosť, by sa dali vyriešiť. Samozrejme, je tu aj nedostatok ochrany, pokiaľ ide o, o právnu ochranu. Každý, akýkoľvek farmár v podstate môže jednoducho vykočovať les a začať sadiť e, kakaovníky, farmári sa vlastne takto zmocňujú pôdy. Pokiaľ tam zostanú nejaké stromy, v podstate môžete tú pôdu využívať, ako náhle v podstate vykočujete kompletne stromy, tak e, nemôžete takúto pôdu používať. Čiže väčšinou e, sú to veľmi <clears throat> staré stromy, respektíve e, vykočujú lesy v rezervácii. A pokiaľ ide o produkciu na jeden hektár, tá produkcia je vlastne veľmi nízka sú krajiny, ktoré dosahujú produkciu až 1000 kg na hektár. U nás je to okolo tých 450 až 500 kg. A je veľmi veľa farmárov, ktoré vlastne e, vysádzajú staré e, druhy kakaovníkov, ktoré nie sú veľmi um, plodné. Toto je vlastne obraz toho, čo sa deje a čo vlastne spôsobuje takéto obrovské problémy. My sme vlastne stratili takmer 90 lesov za posledných 25 rokov. A toto samozrejme aj e, spôsobuje e, stratu e, dažďov. A tým, že sme prišli vlastne o dažde, tak sa vlastne aj znížila produkcia kaká. voda je mimoriadne dôležitá práve pri e, produkcii kaká. A tento posledný slajd, čo môžeme robiť? Samozrejme, že strata dažďa to vedie k zníženiu produkcie kaká. A tá situácia je takáto v súčasnosti, ako vidíte na tom poslednom diapozitíve. To znamená, že tie podmienky nie sú ideálne. vidíte, že vlastne optimálna a podmienky sa vlastne stále viac a viac vytrácajú práve kvôli tomu, že vlastne prichádzame o lesy v dôsledku deforestácie. A čo by sme mohli urobiť? Skutočne ma vzrušovalo to, čo som tu počul z úst mnohých rečníkov. Tie dobrovoľné e, prístupy, tie nefungovali. Dobrovoľne to nefunguje, to znamená, že je potrebné prejsť na povinný systém. EÚ je obrovským trhom. Vy vlastne spotrebovávate 80 kaká a práve preto je potrebné zabezpečiť reformy. Reformy v takých krajinách, ako je pobrežie Slonoviny a Ghana. To si bude vyžadovať, aby tie krajín, eh, tie firmy, ktoré sú v EÚ, ktoré dovážajú kakao z iných krajín, aby zabezpečovali udržateľnosť. To sa samozrejme spravilo aj v iných odvetviach, napríklad v odvetví spracovávania dreva a tak ďalej. My hovoríme, že Európska únia má jednoducho tú páku na trhu a môže to urobiť. A takisto hovoríme, že rozvojové krajiny, ako je Ghana a pobrežie Slonoviny, my sme spravili veľmi veľa vecí pokiaľ ide o techniku. Indonézia e, naozaj zvýšila produkciu na hektár a to by mohla spraviť aj Ghana. Ale samozrejme, že je potrebné e, investovať do výskumu a zabezpečiť vyššiu produktivitu v týchto rozvojových krajinách. A, a ja si samozrejme uvedomujem, že čas beží. Chcel by som povedať, na, že na svetovej konferencii venovanej kakao sa hovorilo o tom, že toto vlastne všetko viedlo k tomu depadu, ktorý teraz vidíme. V EÚ v roku 2015, pokiaľ šlo o štúdiu, ktorú robili v nadväznosti na deforestáciu, tak tam vlastne prišli e, s dvomi vecami, ktoré majú veľmi e, značný dopad. To znamená bilaterálne dohody EÚ môže riešiť tento problém. To znamená, že by mohli vlastne začať implementovať tieto riešenia a zabezpečiť, aby krajiny, ktoré dovážajú kakao z EÚ, sa správali zodpovedne a aby sa naozaj dodržiavali isté pravidlá a zákony. Samozrejme, že existujú isté lekcie, na základe ktorých sa môžeme poučiť isté zákony, samozrejme, mm, priemyselné odvetvia musia ehm, dodržiavať. A toto je jediný spôsob, ako v podstate riešiť tento problém. Certifikácia je dobrá, ale neviedla k tomu, neviedla k tomu dopadu, v ktorý sme dúfali. To znamená, že ja si myslím, že povinná regulácia je dôležitá. Ešte vám nedovolíme, aby ste odišli bolo by dobre, keby ste naozaj vždycky len vyťahli tie najdôležitejšie body, lebo sú veci proste, ktoré na základe tých diapozitív jasne vidíme. A keď eh, hovoríte veľmi rýchle, tak je to naozaj veľmi, veľmi uh, ťažké, pretože máme tu tlak proste a tom, pre tlmočníkov to naozaj nie je jednoduché. Teraz pán Biko z Hanskej eh, komisie pre lesy. Ďakujem pekne, zdá sa, e, že v tej predchádzajúcej prezentácii bolo prebraných veľa vecí, ktoré som ja chcel použiť. E, takže budem preskakovať teraz veľkú časť e, toho úvodu. Ide o odlesňovanie v týchto kľúčových spoločenstvách, to vy to preskočím. Prečo tu mať takýto program? V Gane to už sme konštatovali, prečo je tam tá potreba Teraz k tej hlavnej časti máme dva principiálne prístupy k tejto problematike odlesňovania z dôvodu pestovania kakaovníka a sústredím sa na kakao, pretože káva nie je vážny problém a v Gane, pokiaľ ide o odlesňovanie. Máme tu program na udržanie lesa v rámci pestovania kaká a takisto iniciatívu na zachovanie lesov pri pestovaní kaká je tu ďalej iniciatíva Red Plus. My tu vidíme, ako prebieha takéto odlesňovanie, ako to negatívne vplýva na komunity. Ale musíme zapojiť dve odvetvia. Odvetvia lesníctva a producentov kaká. My sme presvedčení, že toto E, takáto synergia bude dôležitá z pohľadu zachovania lesa do budúcnosti. Toto je iniciatíva, ktorá sa viaže aj na spustenie nášho národného e, plánu. Ďalej je tu nadácia pre pestovateľov Kaka, a takisto iniciatíva, ktorú realizuje Prince Walesu. Niektorí z nás poznáme a sme do toho zapojení. Sú tu tri tematické oblasti, ktoré nabadajú a podporujú udržateľnú výrobu a živobytie poľnohospodárov, obnovenie lesov, angažovanie sa komunity, a sociálna inklúzia. Keď to dáme dohromady, tak takýmto spôsobom potom Ghana napreduje, takto postupuje, pokiaľ ide o riešenie, pokiaľ ide o riešenie odlesňovania z dôvodu pestovania kaká aby som tu niektoré veci zdôraznil. Kľúčové veci, ktoré chcem e, vyzdvihnúť, pokiaľ ide o iniciatívu Red Plus, ktorá má riešiť e, túto situáciu. My sa snažíme zlepšiť využívanie pôdy a socioekonomický vývoj. Sú tu oblasti pestovania kaká, je tu e, isté, výnosy teda z kaká, je tu nízky, nízky výnos v porovnaní s inými krajinami, čiže Máme tu isté cieľové hodnoty stanovené, robíme to formou intenzifikácie, praxou, ktorá je klimaticky priaznivá. Pritom eh, chceme sa ubezpečiť, že nebudeme ďalej rozširovať eh, kakrové plantáže na úkor lesov. Eh, aká je tá hlavná línia tohto Red Plus programu? To je práve to, čo som spomenul. V rámci tohto prístupu sú tu niektoré piliere, intervencie, Najskôr ide o, o plánovanie e, v rámci hotspot intervenčných oblastí. Potom je tu inštitucionálna koordinácia a MRV a potom sú tu reformy na úrovni legislatívy a politiky. Intervencia, alebo prístup intervencií v rámci hotspotov vychádza z identifikovania identifikovania tých hlavných zdrojov, odlesňovania. My identifikujeme tieto body a tam útočíme tak povediac ako na prvom mieste, pokiaľ ide o redukciu takéhoto javu, odlesňovania. Nejde len o tú intenzitu takýchto faktorov, ktoré zhoršujú odlesňovanie, ale aj iné e, veci zohľadňujeme spolu s aktérmi zo súkromného sektora. Počuli ste, že máme aj niektorých e, privátnych aktérov v rámci tejto iniciatívy ktorí majú pomôcť ubezpečiť sa, že nebude sa ďalej odlesňovať. Takže dáme pozor na tie zdroje odlesňovania. Uvedomujeme si, že je tu potreba, keď hovoríme o angažovaní sa komunity a keď hovoríme o správnych štruktúrach e, riadenia správy, je nevyhnutné mať tu orgán, ktorý zabezpečí implementáciu programu v týchto oblastiach. To sú niektoré podrobnosti to je prístup, o ktorý sa opiera Red Plus. Je dôležité zdôrazniť, že to riešenie v rámci klimatických zmien, to je to kľúčový prístup, ktorý si volíme, eh, pardon, Key Performance Indicators, KPI. Snažíme sa zlepšiť agronomické postupy. Eh, riešenie škodcov a kontrola škodcov, umelé opelovanie, spôsob výsadby a tak ďalej. A čo je najdôležitejšie, chceme uvoľniť zdroje, pokiaľ ide o obnovenie takých e, už zničených kakových plantáží. Národný implementačný program aj v rámci iniciatívy Vnica z Velsu na zachovanie lesov. Hlavným cieľom je e, zabrániť ďalšiemu odlesňovaniu a takisto zabezpečiť intervencie v tých hotspot oblastiach. Počnúť s týmto rokom uplatňujeme politiku, ktorá má zabezpečiť, že nepríde k ďalšiemu zásahu do e, našich rezerv, národné parky a tak ďalej. To je cieľ tejto snahy iniciatívy. Vytvorili sme fond e, proti odlesňovaniu a takisto zlepšujeme mapovanie. Zabezpečujeme takisto vysledovateľnosť, čo sa deje od farmy až po prvý nákup. A je to dôležitý parameter sledovaný v rámci komunít. Sú to kľúčové výkonnostné ukazovatele, ktoré nám poskytujú informáciu ohľadom toho, či dosahujeme to, čo sme si predsa vzali v rámci týchto CFI Kľúčové je, že budeme monitorovať e, tú zachovanú pôdu, zachovanú a obnovenú pôdu, a teda jej zvyšovanie želateľné, ďalej existencia toho systému vysledovateľnosti, tak aby sme vedeli sledovať e, chránené oblasti a takisto riešenia, ktoré sú priaznivé voči klíme. Potom je tu druhý kľúčový ukazovateľ výkonnosti, to je udržateľná výroba, živobytie poľnospodárov, angažovanie sa komunity a tak ďalej. A pokiaľ ide poslednú vec, tak tam e, sa snažíme pozrieť na efektívne zapojenie zainteresovaných strán pri rozhodovaní. Sú tu výhody z pohľadu uhlíka aj bezuhlíkových riešení, ale rýchle to budem už zatvárať. Čo je kľúčové v rámci tejto diskusie je, že ideme preč od tých e, dobrovoľných a etických e, prístupov smerom k záväzným, povinným prístupom sú isté ponaučenia, ktoré sme získali v rámci spolupráce s občianskou spoločnosťou. Čo by, ako by som to uzavrel? E, zrejme zopakujem to, čo som rád počul z úst Nika Widerhofa, ak sa nemýlim. Prechod od dobrovoľného smerom k povinnému, pokiaľ ide o tie ponaučenia, ktoré sme nadobudli. To je dôležité. Je pravdepodobné, že tam budú nejaké nevýhody. Už pre znevýhodnených rolníkov, drobných rolníkov, polnospodárov, treba sa tým zaoberať. Ale je to odporúčanie, ktoré jasne vyplýva z, tohto, z tejto schôdze. To je posledná brežitka. Keď sa pozriete na hodnotový reťazec kaká, otázka je, kde sa dajú uplatňovať tie povinné požiadavky, pokiaľ ide o to, čo sme sa mohli naučiť z presadzovania tejto legislatívy a z, obchody, z obchodu. Myslím si, že podstatné z pohľadu zabezpečenia zákonnosti je, je nevyhnutné z pohľadu teda tých e, výrobcov kaká zabezpečiť, že budú dodržiavať štandardy pri výrobe kaká s bobou. Otázka opatrení, odlesňovania, detskej práce, to by všetko malo byť zohľadnené v rámci požiadavek na zákonnosť, zákonnú produkciu. A ďalej stránka vývozu, čo treba zabezpečiť e, skôr ako budú predávané tie a spracované tie vôby. A to sa dá riešiť len prostredníctvom spolupráce. Nestačí riešiť len tú dodavateľskú časť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Myslím, že to bolo to posledné. Kľúčové nie sú tie procesy. Ale ak je tu režim alebo schéma ako flat, tak vieme, že sú tam nejaké slabé stránky, je ťažké niečo urobiť aj pokiaľ ide o kakao, ako uplatňovať tieto ponaučenia tak, aby sme z tých politík načerpali poznatky. Ďakujem pekne za dôležité vystúpenie. A nakoniec pán Francesco Tramontin, Public Affairs riaditeľ Mondelez International. Ďakujem veľmi pekne, skúsim e, veľmi rýchle, nebudem používať všetky presvitky, tak aby sme mali e, pár minút na pripomienky. pripomienky. Ehm, Sústredíme sa na to, čo by sme mali robiť. Presne to som chcel spraviť. Mondolis e, je veľká je výrobca čokolád, keksov, snackov, sladkých. Ukážem, ako k tomu pristupujeme my. Nejde o to, aby som vyzdvihol to, čo robí spoločnosť, ale skôr isté vzory správania súkromného sektora, ktoré by som rád vypichol pokiaľ ide o tú prvú vec, tak je dôležité mať dobrý prístup k tomu, ako je veľká odneslovanie, ktoré spôsobujú spoločnosti nášho typu. Všetky e, spoločnosti v rámci dodavateľského reťazca nejak na tom participujú. Vy budete vedieť krátky výrez toho dopadu, ktorý máme na klimatické zmeny, úlohu, ktorú zohrávajú komodity, ktorú zohráva kakao a ako tam do toho vstupuje aj e, teda výroba kaká to, to, tohto kontextu. Spoločnosť môjho typu, ktoré mi to môžete prečítať, uvidíte, že tie vstupné suroviny sú obrovskou súčasťou nášho dopadu, viac ako 70 V rámci toho odlesňovanie je tá tmavšia časť e, toho grafu, to je viac ako polovica. A v rámci toho kakao je tá najväčšia časť, a vidíme tu, na, akým spôsobom aj tá nakupná politika do toho vstupuje. Je to zaujímavé, pretože realita z pohľadu spoločnosti, ako je moja väčšinou, počujete o palmovom oleji, o soji a tak ďalej, to sú veci, ktoré musíme riešiť, ale ide o to, že my musíme posúdiť, kde dokážeme mať dopad. V tomto prípade je to napríklad kakao, aby som len potvrdil to, čo bolo predtým povedané. Čo to znamená? Ak eh, vidíme niečo takéto, tak sa rozhodneme investovať viac pokiaľ ide o do lepšieho dopadu z pohľadu tej spoločnosti a možnosti to ovplyvňovať. Druhý trend, ktorý som chcel počiarknúť a myslím, že to bolo spomenuté, určite to bolo v prezentácii predchádzajúcej, e, prístupy, také prehlbenejšie prístupy k hodnotovému reťazcu sú dôležité, je to aj v tom barometre, Antony, myslím, no, my sme sa tiež tým podrobnejšie zaoberali, pokiaľ ide o fungovanie dodavateľského reťazca to znamená investovanie priamo do komunít, ktoré produkujú kakao, čiže neriešime udržateľnosť z iných, snažíme sa čo najviac pracovať s partnermi v rámci dodávateľského reťazca so samotnými pestovateľmi. To znamená, že dnes máme mieru transparentnosti, ktorú sme predtým nemali. To je vec, ktorá je úplne kľúčová z pohľadu zalesňovania, odlesňovania. Môžete sa na to pozrieť, ako to vyzerá E, pred 5 mesiacov dozadu, 5 rokov dozadu sme takto nemohli uvažovať. Teraz sa dá kliknúť na mapu a vidíte všetkých pestovateľov v rámci nášho programu pestovania KK. Keď riešime otázky, či už odlesňovania, ale nie len toho, je to úplne nevyhnutné mať takúto novú transparentnosť. Je to príležitosť, je to aj výzva z pohľadu toho, ako veci realizujeme Realita, a tak to bolo povedané predtým, je, že nikdy nejde o to, že vyhodíme niečo z toho dodavateľského reťazca. E, bolo mi ľahké povedať, že zmapujem všetky farmy, budem aplikovať e, stovky kontrol na nich. Je tam element istej kontroly, ale realita je, že budeme pracovať e, s týmito komunitami holistickým spôsobom, tak aby sme riešili tie hlavné príčiny. To už zaznelo predtým, nebudem to opakovať. Niektoré z tých hlavných príčin a tých dopadov, tie sa odvíjajú okolo príjmov polnospodárov a ide o pomoc komunitám v širokom vnímaní, ide o vytváranie príležitosti pre mladšiu generáciu a potom životné prostredie. Len diktovať polnospodárom musíte robiť toto alebo toto, toto nemôžete, to nebude fungovať. A posledná vec, ktorú tu počuť a čo je dôležité, je nevyhnutné diferencovať eh, príjmy nad rámec KK a zabezpečiť celkovú odolnosť je pomerne komplexné, úplne rozdielne v porovnaní s tým, ako sme my pristupovali k udržateľnosti v, pri výrobe kaká pred desiatimi rokmi. Čím sa dostávam k možnosti riešiť odlesňovanie, mám posledný priesvitok, pokiaľ ide o Ganu. My sme počuli, ako to vyzerá v Gane. To nám pomáha zároveň zasahovať a intervenovať aj na úrovni komunity, pokiaľ ide o rôzne spôsoby spôsoby intervencií, ktoré sú relevantné z pohľadu odlesňovania alebo zabraneniu, to je napríklad opätovná výsadba, mapovanie, forest watch, robíme v spolupráci so všetkými polnospodármi. E, dva roky dozadu by sme to nemohli robiť, keby sme to nezačali. Takže je to začiatok tej cesty, je to príležitosť, je to otázka ozremenia si, ako ďaleko, ako rýchlo dokážeme ísť pri riešení tejto témy. A keď hovorím o tom odlesňovaní, tak podobne by sme vedeli argumentovať aj v iných oblastiach, ako je otázka práce, zamestnávania. Aj predtým sme to spomínali. Bez ohľadu na to, ako ďaleko vieme zájsť ako spoločnosť, nikdy to nebude postačujúce. Je to otázka rozšírenia tej spolupráce na ďalších aktérov. Coco Forest Initiative sa ukazuje ako príklad osvedčeného postupu. ICI to počiarklo. Vlády, a komunity sa dávajú dohromady v rámci platformy, ktorá sa orientuje na kroky, na, nejde o nejaké vznešené ciele do budúcnosti, ide o to robiť veci a kontrolovať, či sa dejú tie správne kroky. To je podstatné a tým sa dostávam k poslednému bodu. Je to relevantné z pohľadu Bruselu, pracujem v Bruseli a chcem, aby to bolo relevantné z pohľadu mojej činnosti tu. Dve oblasti, budem takticky určite toho viac. Prvé bolo spomenuté, otázka legislatívy alebo myšlienka legislatívy, due diligence, čím sa preklopia do praxe zásady OSN, to môžeme podporiť. Ako povedal Niko, ak to bude realizované pragmaticky, ak to bude nevnímané len ako súčasť problému, ale ako riešenia, tak to môže fungovať. Ako bolo spomenuté predtým, teraz čelíme veľké množstvo národných legislatív, národných iniciatív, to nepomáha. Pokiaľ to začne z toho správneho hľadiska, tak je to v poriadku. Myslím si, že je tam priestor na harmonizáciu pre európsky prístup, ktorý by nám výrazne zjednodušil život, pretože je to nakoniec tak, že my tlačíme, potlačame späť tie národné iniciatívy. E, a to pre, nie preto, že by sme veci nerobili, ale nemôžeme 20 e, krát 20 tými spôsobmi rôznymi pristupovať k tým napríklad vypracovať správy na základe tých problematík, ako povedal Antony, EU je zrodená na to, aby robila takéto veci. Možno sa v iných veciach nezhodnúť, ale nie v tomto. To je prvé. Druhé, investovať, a tu na, mám na mysli investičné politiky, investičné financovanie, investovanie do rámcov spolupráce, ako to, čo sme spomínali, ktoré zabezpečujú zapojenie zainteresovaných strán, čiže čas tej práce už prebieha, ale nevidíme tú mieru súladu koherencie, pokiaľ ide o rozvojové financovanie a niektoré tie intervencie, ktoré vychádzajú z reťazca. Treba spolupracovať viac. Toľko z mojej strany a teraz ďalší. Že rýchlo požiadam kolegov, <clears throat> ktorí majú otázky. Heidi. Len no, som chcela povedať, že celkové posolstvo mnohých rečníkov je také, že máme začať pripravovať túto povinnú legislatívu na úrovni EÚ, aby sme e, sa zbavili tej e, fragmentácie. V tejto správe, pokiaľ ide o zodpovedný a transparentný manažment lesných zdrojov, máme presne toto posolstvo a druhé posolstvo je to, že musíme využiť e, e, dobrovoľné partnerstva. Gana je toho úžasným príkladom, kedy sa naozaj veci zmenili. Čiže máme nástroje, posilníme ich a pripravme sa na ďalšie legislatívne obdobie, kde potrebujeme povinnú legislatívu <clears throat> na úrovni EÚ. Ja nemám otázku, len som chcela povedať, že chceme pracovať na týchto posolstvách, ktoré nám dávate. Ďakujem. Nikto iný nech chce položiť otázku slovo dám. Pán Mici <clears throat> bude reagovať na tých po otázkach poslancov, takže pravdepodobne sa k vám potom nevrátime. Zrejme to posolstvo tu prešlo, takže Majty. Mm, pani Etel Ižone. <clears throat> Ďakujem pekne. Sma, pani eh, z Mighty Earth. Som z mimovládnej organizácie Mighty Aid, ktorá rieši problém odlesňovania a my riešime aj problém kaká. Začali sme s mapovaním a tu sa ukázalo, že asi 30 eh, deforestácie je spôsobené práve eh, kakaom. Týka sa to pobrežia slonoviny a Gánie. Možno, že je to mm, mm, problém číslo 1 a preto došlo k 90-percentnému poklesu e, lesov v Gane. Takže obe tieto krajiny vlastne čelia problému dezertifikácie. <clears throat> Naše satelitné mapy tiež ukázali, že kakao vedie k deforestácie všade globálne. Našli sme prípady, kedy e, to odlesňovanie bolo široké v Kamerone, Ekvadore, Peru a Indonézii. Problém je globálny. To znamená, že aj riešenie musí byť globálne. E, v, po, na pobreží Slonoviny sme si uvedomili rozsah e, toho problému nelegálnosti v sektoru kaká. Asi 40 eh, kaká a pobrežia Slonoviny eh, je nelegálne. Je to v rámci národných chránených parkov. To je vysoké percento, ktoré nelegálne eh, sa produkuje na území národných parkov. To znamená, že my dovážame a konzumujeme nelegálne produkty. Počas e, tohto tajného vyšetrovania sme e, skúmali e, tento aspekt vlastne prítomný vo všetkých väčších, u všetkých väčších producentov Kagel, Hershey's, Mars, Mandeles a tak ďalej. Takmer všetky veľké spoločnosti eh, nakupujú nelegálne kakao, ktoré vedie k odlesňovaniu a to, vedie, to povedie k úplnému kolapsu biodiverzity globálne. Chcem tým povedať, že máme tu, túto pozitívnu zmenu zo stranu ganskej vlády, priemyslu, zo strany priemyslu um, vlády eh, pobrežia Slonoviny. Je to veľmi dobrý start, dobrým smerom. 85 priemyslu sa tým riadi a my si myslíme, že to nestačí, to chráni eh, lesy len v západnej Afrike. My chceme aby sa celý tento sektor e, globálne angažoval. Máme asi 70 e, svetového hospodárstva latinskoamerické krajiny, ktoré sú tesne pred podpisom tejto iniciatívy 16. júla. Ekvador, Peru sú tu zastúpené a zrejme urobia podobný krok. Chcem len povedať, že tieto dobrovoľné dohody sú úžasným krokom správnym smerom E, vývoj je oveľa rýchlejší ako napríklad e, oblasť e, detskej práce, takže tento sektor je lepší, rýchlejší v porovnaní s minulosťou a vieme, že kvôli dobrovoľným dohodám, ktoré nepo, neviedli k nejakým veľkým výsledkom, ešte stále tu máme 2,1 milióna detí, ktoré pracujú nútene a my jednoducho vieme, že potrebujeme povinné mm, regulačné kroky a projekty. Problém je veľmi vážny, je globálny. Priemysel sa posunul, výrobné krajiny tiež. A teraz otázka, ktorú všetci kladieme, kedy sa pohne aj EÚ? Dúfame, že to bude skoro. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán Mici, chcete reagovať? Počuli ste e, takmer konsenzus, čo sa musí urobiť, aby sme sa odklonili od dobrovoľného a prešli k, pov- k povinnému prístupu. Mal som pôvodne 8, 5 a teraz mám len reagovať na otázky. Ospravedlňujem sa, hovorí predsednička. Nebudem hovoriť o týchto dobro dobrovoľnom aspekte tejto problematiky v Gáne. Môžeme sa tomu venovať neskôr. Máme 10-ročnú skúsenosť v Gáne. Čo je dôležité, je opraviť tento narratív e, v oblasti udržateľnosti, v oblasti e, práce a toto je aj naša výzva, ktorá je kľúčová. Čokoľvek urobíme v oblasti e, scaling up a má dopad na pracovné príležitosti, na vzdelávanie. Čísla, ktoré boli spomenuté v tejto oblasti sú jasne neakceptovateľné. Pokiaľ ide o ten povinný aspekt, ja chcem len povedať, že štúdia realizovateľnosti o deforestácii spred pár týždňov zvažujú možnosť schválenia nových legislatívnych opatrení, aby sa e, zaistila udržateľnosť tohto sektora. Avšak akékoľvek e, regulácia by bola technicky a politicky veľmi náročná, zvlášť berúc do úvahy nedostatok medzinárodných definícií toho, čo je udržateľne produkované a čo je mm, bez e, odlesňovania. Takže chcem povedať, že áno, môžeme byť lídrami, ale sú tu fóra a táto diskusia musí byť multilaterálna. Je zbytočné, aby sme boli lídrami v prípade, že nebude multilaterálny e, prístup. Máme tu e, medzinárodné orgány, e, komoditné orgány, e, Jeden z nich sa týka práve kaká a mm, my by sme ako Európska únia boli blokované. Takže táto debata si vyžaduje najvyššiu možnú úroveň. Sú tu hráči, 70 výroby kaká je to taký blok producenti versus spotrebitelia, ale Ghana a pobrežie Slonoviny sú tam tiež latinskoamerické krajiny a my ako spotrebitelia, my ako blok spotrebiteľov sme tam tiež. Musíme sa pozrieť na analýzu hodnotového reťazca. Linda, vy ste spomenuli cenovú transparentnosť. Áno, ale tieto riešenia e, nevedú cez kartely ako napríklad OPEC. Táto e, idea tu bola prítomná, že Ghana a um, pobrežie Slonoviny majú kartel aby si monopolizovali trh. Či toto veci vyrieši a povedie k cenovej transparentnosti e, v tom cenovom e, e, hodnotovom reťazci? Určite nie. V podstate to len posilní pravdepodobnosť takýchto komunít. Takže hodnotový reťazec je prierezový. Musíme to vyriešiť vo výrobnej časti, to je priemyselný rozmer, to spracovanie by malo byť bližšie k produkcii, potenciál tohto, prečo sa to nedeje. Musíme riešiť e, aj výrobný katenciál e, bližšie k surovine a ako spotrebitelia hovoríme o férovom obchode, o certifikácii, je tu široká diskusia, ale nie je možné jednoducho povedať, že súkromne certifikované produkty veci vyriešia. Výskum e, sa tiež nezhoduje. Áno, môžu tu byť e, dôkazy e, určitých premí, ale to nestačí. Pokiaľ ide o povinný prístup k certifikácie, to je tiež na zváženie, ale dôležitejšie je, že globálni spotrebitelia musia byť pripravení zaplatiť túto vyššiu cenu a to, čo bolo spomenuté, to vystopovanie, lepšie ICT, môžeme využívať lepšie technológie, máme satelitné systémy a môžeme e, vystopovať až na úroveň maloobchodu, kde sa e, plnia určité štandardy a sme pripravení e, platiť vyššiu cenu, ale musí to byť rozmer spotrebiteľa kauzálny vzťah, kde ceny odzrkadľujú e, dimenziu odlesňovania a tiež e, dimenziu detskej práce. To sme ešte neurobili, pretože si to skutočne vyžaduje e, hodnotový e, prístup a, a v neposlednom rade e, hovorilo sa o konzistencii a koheznej politike. Máme tu naozaj globálny prístup kde je možné využiť e, e, skúsenosti, ktoré máme, ale pracujeme na polnospodárskom výskume, musíme e, poznať situáciu v teréne, ak sú tam problémy, choroby a tak ďalej. Ak farmárske organizácie sú fragmentované, tak jednoducho veci nevyriešime v, z pohľadu konsolidácie. <clears throat> ne, tento dodavateľský reťazec nebude efektívnejší priamo v teréne. Ďakujem pekne. Yeah. Um, okay, colleagues. Dobre, kolegovia, povedali mi, že sa očakávalo, že niekto z eh, veľvyslanectva Peru preberie slovo pani Maria Deusta. Keby ste mohla byť veľmi stručná. Prosím vás, na plenárke majú členovia parlamentu dve minúty. Toto je e, zasadnutie, ktoré musí ešte pokračovať. Veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme za to, že ste e, nastolili otázku ceny a otázku trhu. Samozrejme, že Peru má čo povedať v nadväznosti na deforestáciu, pretože 30 eh, nášho územia je tropický prales alebo les. Takže 12 eh, eh, nášho obyvateľstva tam žije a je to vlastne územie, ktoré je väčšie ako Belgicko. A my sme krajinou, ktorá najviac trpí v dôsledku zmien klimatických na tejto planete. Tajsku sme videli záchranu detí e, z zatopenej jaskyni v Peru. Sme mali najhoršie počasie v našej histórii. 600 ľudí sme stratili v jednom týždni. Deti, starších ľudí práve v dôsledku klimatických zmien a nikto na svete o tomto nehovoril. V Peru sme si samozrejme veľmi dobre vedomí našej vlastnej zodpovednosti. A potrebujeme naozaj chrániť našu krajinu, ale potrebujeme zabezpečiť aj možnosť pre naše pôvodné obyvateľstvo, obyvateľstvo, ktoré žije väčšinou v vysokohorských oblastiach. A teraz sa začínajú títo ľudia organizovať v istých družstvách v nadväznosti na ich produkciu, aby prežili do budúcna. Samozrejme, že sa snažia o to, aby dosiahli vyššiu hodnotu na trhu odpovedným spôsobom a aby sa rešpektovali sociálne praktiky a blahobyt obyvateľstva a aby miestni obyvateľia z tohto mali väčší príjem. My sme prvou krajinou v Latinskej Amerike, ktorá podpísala nedávno vlastne e, práve dohodu o klimatických zmenách a pracujeme na ďalších dohodách. Pre nás je to veľmi ťažké, ale my si uvedomujeme, že je toto potrebné naozaj urobiť. Snažíme sa tieto naše úsilia koordinovať a súčasne chrániť vlastne pôvodné obyvateľstvo našej krajiny, využívať možnosti Prosím vás, je tam veľmi veľa detajlov, takže keby ste naozaj mohli v podstate počiarknúť tie najdôležitejšie veci. Prepačte, ospravedlňujem sa vám. V mnohých prípadoch tieto otázky v podstate boli nastolené v parlamente v nadväznosti na to, že či tie opatrenia fungovali, ktoré sa zaviedli, či sa niečo zlepšilo. Áno, vďaka spolupráci s EÚ a takými krajinami ako je Nemecko a Švajčiarsko, s podporou ehm, rôznych ehm, mimovládnych organizácií, ktoré nám pomohli zlepšiť našu situáciu a tým pádom sme dosiahli o 20 až 30 vyššie ceny, ako sú ceny e, svetové. Takže toto je vývoj v nadväznosti na dobré praktiky, sociálne praktiky a aj poľnohospodárske praktiky. Ešte posledné veci, o ktorých by som chcela povedať, pár slov. Musíme byť konzistentní, pokiaľ ide o túto politiku. A aj pokiaľ ide o spotrebiteľské krajiny. Chceme naozaj, aby sa zaviedli udržateľné praktiky. Nejde tu len o pomoc, ktorú potrebujeme, ale ide o to, aby sme zabezpečili naozaj patričný rozvoj. Je mi veľmi ľúto, nemôžeme už e, nikomu dať slovo, pretože sme časovo obmedzení. V obidvoch týchto paneloch odznel koncenzus, že je potrebné niečo urobiť. Vy ste samozrejme hovorili o tom, že je potrebné nájsť riešenia. My poznáme tieto problémy, vieme, že akým spôsobom sa snažia stláčať ceny, ceny výrobcov, nie len v rozvojových krajinách, ale aj v našich krajinách a budeme musieť nájsť naozaj riešenie, aby sme mali férový svet, pretože inak v podstate nebudeme môcť presadzovať naozaj udržateľný rozvoj. Takže naozaj by bolo potrebné nájsť riešenie týchto problémov. Takže týmto uzavrieme e, toto naše zasadnutie. Zasadnutie DV je e, o, poschodie nižšie, o dve poschodia nižšie tam, kde sme boli dnes do obedu. Ďakujeme vám pekne, vážení kolegovia.